salute anche Davide. Yes. So, colleague, we have an exchange of view. Kolegovia, máme tu výmenu názorov s Espenom Barthom Aiden. Je to minister zahraničných vecí Norska. Budeme hovoriť o vzťahoch medzi EÚ a Norskom, o vývoji na Blízkom východe a Strednom východe a o ďalekom severe. Chcem vítať, privítať v mene nášho výboru ministra, ktorý predsedá. A ešte tu je aj pán Pot, Pat Gallagher, ktorý predsedá medziparlamentnej delegácii EEA. Vážený pán minister, som veľmi rád, že ste si našli čas vo vašom nabitom programe a prišli ste medzi nás. Pred rokom sme mali tú zaujímavú výmenu názorov s vašim predchodcom, pánom Strom, a záležitosti spoločných obáv zostávajú nezmenené, sú to bilaterálne vzťahy, vývoj na strednom, blízkom a strednom východe a situácia na ďalekom severe, a to je len niekoľko. Vážený pán minister, poprosím vás o vaše expoze o vzťahoch medzi EÚ a Norskom a o záležitostiach, ktoré som spomenul. A nech sa páči, dám vám slovo. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem, pán Provera. Chcel by som predovšetkým povedať, že oceňujem príležitosť na výmenu názorov a perspektív k, týmto trom spomenutým témam. Je to situácia na Blízkom a Strednom východe, Včera sa stretlo tzv. tzv. donorský výbor e, palestinských e, samozpráv a takisto o ďalekom severe, o budem hovoriť. Je to palčivá téma. Včera sme tu mali stretnutie, možno viete, aspoň tí z vás, ktorí ste tu boli minulý rok, si možno pamätáte, že Norsko predseda výboru, ktorý koordinuje medzinárodnú podporu pre budovanie palestinského štátu. Je to projekt, ktorý sa nazýva Ad hoc License Committee. Už ad hoc funguje 20 rokov, ale tak či tak je to presné a vystižné. ADHLC chce podporiť prácu na politickom vyriešení situácie medzi Izraelom a Palestínom a vytvoriť riešenie, kedy budú existovať dva štáty. S týmto riešením sa prišlo už v roku 1993, to už máme 20 rokov, ale táto myšlienka, ktorá podľa mňa je vynikajúca, čaká na politické riešenie, na rokovania o tých veľkých záležitostiach, ktoré sa musia vyriešiť medzi Izraelom a Palestínom, aby oba štáty sa stali nezávislé mierové demokratické štáty, ktoré dokážu žiť plece pri pleci. Už sa začalo vytváranie od, od, z dola palestinských orgánov a samozpráv. A to je aj agenda tohto výboru. Norsko predsedalo tomuto výboru celé toto obdobie a Európska Únia a Spojené štáty americké sú spolu predsedajúcimi v tomto výbore. Catherine Ashtonová včera nás eh, bola hostiteľkou a zúčastnené strany, to znamená palestinská samozpráva, Salam Fayyad, premiér, premiér z Izraelu a všetci donory, to znamená EÚ ako taká a mnohí členovia EÚ, potom je tu USA, Austrália, Japonsko a niekoľko arabských štátov sú normy. Vratanie Saudskej Arábie, Kataru, Spojených arabských emirátov a niektoré krajiny Perského zálivu. Teda je to široká medzinárodná koalícia krajín, ktorá pracuje spoločne, aby podporila proces budovania štátu. V roku 2011, takmer presne pred dvoma rokmi, vznikla dohoda v tomto výbore, ktorú zdieľajú donory a strany zúčastnené Svetová banka a Medzinárodný menový fond a takisto OSN, že palestinské inštitúcie by mali dosiahnuť istú úroveň zrelosti inštitucionálnej aby boli schopní e, nastoliť dobre fungujúci štát. Štát zatiaľ nefunguje, ale štátne inštitúcie sa musia vytvoriť, aby boli pripravení na štátnosť. Takže toto bol účel nášho výboru pred dvoma rokmi. Bol tam istý optimizmus, že sa z časti táto práca vykonala a čo zostáva dokonať je politický proces. Všetci vieme, že odtedy e, politicky sa veci skomplikovali, slepá ulička, dá sa povedať, veľmi malý pokrok v politickom riešení tejto veľkej veci a zároveň sme pozorovali podružnejšie veci, napríklad vitalita projektu budovania palestínskeho štátu, ktorá je potvrdená z viacerých zdrojov. Potom tu máme ďalší vec. Ehm, donory sú už unavení, spochybňujú význam zmysluplnosť tohto procesu v situácii, keď politická podpora neexistuje. Ďalej tu máme ďalšiu vec. Izraelská okupácia a reštrikcie, ktoré s ňou súvisia. Oblasť C na okupovanom území na západnom brehu Jordánu e, má e, problémy, kontakt s pásmom gazy napríklad, alebo export palestinských výrobkov do sveta. Toto sú všetko zostávajúce problémy, pretože nie, nie je tu normálna výmena e, komunikačná ani tovarová s Izraelom. Toto všetko podkopáva e, prirodzený rast, ktorý by sa inak objavil v palestinskom hospodárstve, pretože sme pred pár rokmi zaznamenali rast. Tento rast sa teraz znížil. Pred pár rokmi to vyzeralo, že e, Palestína bude schopná nezávisle od donorských príspevkov sa udržať a teraz táto závislosť pretrváva. E, premiér Fajan veľmi jasne povedal, že chce vybudovať palestinský štát, ktorý by bol čo najnezávislejší, ale zatiaľ to tak nevyzerá. Je tu teda akútna finančná kríza v, na územiach, ktoré ovláda palestinská samozpráva a tento rok po začatí školy, po novom roku, deti nechodili do školy 36 dní preto, že učitelia nedostávali platy, pretože boli štrajky a rôzne prekážky a vrátanie štruktúr štátnych, ktoré zaostávajú finančne a nevedia financovať dostatočne potrebné orgány. Izraelská vláda bola v tomto dosť pomalá a ne, sústavne aplikovala rozličné opatrenia, vrátane tarifov a daní, cieľa daní. A to sú palestínske peniaze, nie izraelské peniaze, ktoré sa majú napríklad e, cez transfer dostať na palestínske územie a nedostávajú sa. Takže toto stretnutie včera sme e, ukončili s pocitom, že tu je akútna finančná kríza. E, v úzkom slova zmysle môžeme povedať, že toto stretnutie bolo úspešné, pretože sme vygenerovali e, finančné prostriedky, máme rozpočet lepší ako pred predchádzajúcim stretnutím a do veľkej miery dokážeme vyvážiť ten deficit, ktorý existuje v palestínskom rozpočte našimi príspevkami. To znamená, že Palestína nasledujúce mesiace prežije. To sú tie dobré správy ale sú aj zlé správy a chcem byť otvorený a zmieniť aj tieto. Zároveň je tu veľmi silný pocit, že takto sa nedá pokračovať celé roky dopredu, ak politický proces sa nedostane späť na tú správnu koľaj, pretože jednoducho oddialujeme riešenie. A tento proces jednoducho e, sa zrúti únavou a palestínčania Napríklad prezident Abbas a premiér Fajan predstavujú radikálnejšie krídlo, takže môže sa stať aj to, že palestíčania budú vypudzovaní už z tých území, kde sú usadení, alebo že naozaj táto únava donorov bude taká veľká, že sa celý projekt zastaví. Bol som však veľmi rád, že včera sa nám podarilo dospieť ku konsenzu a na nasledujúcej schôdzke, ktorá bude v septembri v New Yorku, sa už stretneme na politickej úrovni a urobíme istú inventúru toho, ako ďaleko zašiel tento proces, či je zmysluplný, alebo či treba úplne na novo postaviť stratégie. Prezident Obama a e, minister zahraničných vecí Kerry sú teraz na strednom východe a je tu nádej, že tento proces dostane e, nový, novú miazgu, ale táto nádej je mm, neveľká. Na toľko k ADHLC. Keď máte nejaké otázky, veľmi rád ešte na ne odpoviem. Teraz by som sa venovala inej téme, a to sú vzťahy medzi EÚ a Norskom je to veľká priorita norskej vlády. A mnohé roky tomu tak bolo, ale teraz to ešte viac počiarkujeme. Naša vláda e, rozmýšľa o zásadných veciach. Takisto Európska komisia a Európska rada sa zásadne, sme sa všetci zamysleli nad tým, ako eh, by sme mohli lepšie spoločne fungovať v súčinnosti aj zo strany Norska, aj zo strany EÚ. Je tu istá dohoda, že EEA, Európska hospodárska zóna, oblasť, je istým spôsobom sľubná a mohla by e, pri, e, vygenerovať isté výsledky, ak by sa prijali isté adaptácie, isté prispôsobenia, pretože je tu dynamický proces. E, Európska hospodárska oblasť je širšia, ako bola vtedy, keď Norsko do nej vstúpilo. A nepochybne Norsko je najprepojenejší nečlen EÚ, ktorý je prepojený s EÚ. Nikto nemá viac prepojení z EÚ ako Norsko, žiadna iná krajina. Sme súčasťou interného trhu prostredníctvom Európskeho hospodárskeho priestoru vo všetkých hospodárskych odvetviach, okrem poľnohospodárstva a rybolovného hospodárstva, kde platia iné dohody. Takisto sme členmi Schengenu. Tí z vás, ktorí prichádzate z Británie, musíte si priniesť pasy do Norska, pretože keď vstupujete do Norska, vstupujete zároveň do šengenskej oblasti. To je zaujímavé, pravda? A takisto sme zaujali aktívnu časť v ESDP a v ďalšej koordinácii zahraničnej politiky z EÚ. Mm, sú tu špecifické dohody, ktorých je celý dlhý zoznam. Čiže v podstate robíme všetko to, čo robí EÚ prostredníctvom širších dohôd. EÚ je v centre nášho medzinárodného partnerstva. A toto sú charakteristiky, ktoré sú spoločné, ktoré, v ktoré veríme a zdieľame s Liechtensteinskom a Islandom. Európska hospodárska oblasť má 30 krajín, čo skoro, s Chorvátskom ich bude 31 a takisto rokujeme aj o tom, čo sa stane, keď Chorvátsko vstúpi do Európskeho hospodárskeho priestoru a zároveň do EÚ. Vítame vstup Chorvátska do oboch týchto zoskupení. E, chcel by som vám povedať, že berieme veľmi vážne tento krok, pretože naozaj sme zistili, že e, byť súčasťou interného trhu EÚ prináša veľké výhody je to prospešné aj pre EÚ mať ďalšie krajiny zapojené Konec koncov Norsko je piatý najväčší obchodný partner EÚ, je to veľký investor. E, máme finančné prostriedky vo fonde 2, 2 trhu s akciami v Európe nejakým spôsobom sú prepojené s norským štátom a s jeho majetkom. Teda norský štát je významným investorom, takisto sme významným exportérom energie, najmä zemného plynu Približne rovnako veľa zemného plynu dodávame do Európy ako Rusko a Alžírsko, dvaja najväčší ďalší partnery v oblasti energetiky. A takisto sme zapojení do európskych energetických rozpráv. Chceme byť relevantným partnerom a priateľom a aktérom v budúcnosti na e, energetických trhoch v Európe. Pokúšame sa i ukázať, preukázať solidaritu v súčasnej situácii s európskou hospodárskou oblasťou. Zvýšením objemu toho, čo nazývame granty do európskeho hospodárskeho priestoru, to sú finančné prostriedky, ktoré sa použijú primárne v najmä v nových, ale i v starých členských štátoch EÚ. Je tu istý fond pre nepredvídané udalosti. Myslím si, že tento fond má existovať, že je to férové, že platíme takýto príspevok a my podporujeme EÚ, napriek tomu, že nie sme členmi EÚ. Je tu jednoducho taká širšia dohoda, že aj hospodársky prispievame k rozvoju EÚ a myslíme si, že tak je to správne. Takisto prostredníctvom IMF poži- poskytujeme pôžičky, aby sme e, stabilizovali euro, takže náš e, príspevok už dosiahol hodnotu 14 miliard na pôžičkách do IMF, Medzinárodného menového fondu. Takže vnímam Norsko ako úzkých, blízkych partnerov, relevantných partnerov všetkých európskych procesov. V 94. som bol za členstvo Norska v EU. Naša strana e, však nevyhrala, nepresvedčila väčšinu. Mnohí ľudia v Norsku si však želajú byť členmi EU. E, zatiaľ však dohoda o Európskom hospodárskom priestore je tiež e, vhodná na spoluprácu s EÚ. Bolo to hneď druhé na zozname priorit po vstupe do EÚ, takže v podstate je to proces, ktorý má veľmi široký základ. E, je tu jedna vec, demokratický deficit. Tu v tejto budove nie sme prítomní, nepríjmame, nespolu prijímame rozhodnutia, nie sme zastúpení v komisii ani v Európskej rade. A preto si niektorí z nás myslíme, že so všetkou tou integráciou e, by možno Norsko bolo na tom lepšie, ak by bolo plnoprávnym členom EÚ. O tom sa však e, nebude aktívne e, aktuálne rokovať, pretože sme nepožiadali o členstvo. Kedy si sme požiadali dvakrát, boli sme dokonca kandidátom. Norsko má dlhú skúsenosť s tým, že bolo kandidátskou krajinou EU dokonca dvakrát raz rok to trvalo, v 72. a potom druhýkrát v 94. Takže máme istú platformu a budeme budovať na týchto svojich skúsenostiach a základoch. Vieme, že komisia a rada e, vypracovali správy, ktoré sú priaznivé pre Norsko a to je férové. Mohli by sme aj zrýchliť integračný integrovanie právnych noriem európskej legislatívy do európskeho hospodárskeho priestoru. Keď už raz sa rozhodneme e, pracovať, tak naozaj sme špičkoví aj rýchli, ale keď sa zatiaľ neprijali rozhodnutia, či si vezmeme za svoje nové európske nariadenie, novú európsku legislatívu, tak to trvá nejaký čas. Musíme si vyriešiť aj také neproblematické záležitosti, to pôjde rýchlo a potom budeme diskutovať o zo pár eh, zásadnejších veciach, v ktorých by sme ktorých by sme chceli mať väčší vplyv, takže chceme si vybrať tie bojska, na ktorých budeme bojovať naše bitky. Eh, tretia a posledná téma pred tým, než začneme eh, diskusiu, je ďaleký sever. Tak tomu hovoríme u nás v Norsku, vy k tomu niekedy hovoríte severské krajiny alebo najvzdialenejší sever. Ale keď sa pozeráme z Bruselu smerom nahor na zeme guľu, tak všetko sa zdá byť ako ďaleký sever. E, niektorí tomu hovoria zase Arktida. Táto oblasť, akokoľvek sa už volá, je e, jednou, kde sa deje deje veľmi veľa zmien, prirodzených zmien, aj dobrých, aj zlých. Roztápajú sa arktické ľadovce, to je naozaj zásadná vec, pretože tu ide o oteplovanie planety a o tom musíme rozhodovať spoločne medzinárodne, medzinárodnými klimatickými eh, opatreniami. Čiže chcem len pripomenúť, že to nie je nič lokálne, že Arktida je e, celosvetová záležitosť a e, otepľovanie je dvojnásobné na póloch, aj na severnom a južnom póle Zemegule. O 2 stupne sa zvyšuje teplota planéty celkovo, ale na póloch sa zvyšuje o 4 stupne, čiže mimoriadne dramatický efekt pozorujeme práve v Arktide. Dôsledkom tohto efektu je, že ustupuje ľad a z časti neustupuje, netopí sa, ale sa pohybuje. Pohybuje sa z východu na západ, čiže mnohé z vôd, ktoré sú na sever od Európy aj na sever od Norska, jednoducho už nie sú pokryté ľadom, kedy si tam bol ľadový príkrov a to znamená, že teraz sú vody voľné a je možné plaviť sa ďalej na ďaleký sever. Transkontinentálny e, transport napríklad zo severu Norska do Číny a do Japonska je teraz e, možný. V lete už začali dopravné lode svoje trasy z Norska do Ázie a dopravný čas medzi napríklad Rotterdamom a Yokohamou je o 40 nižší, e, keď idete Mala, Malakskou úžinou a vyberiete si inú trasu, čiže o 40% kratšia trasa, rýchlejšia trasa. Dovolte mi e, povedať vám, že ešte bude trvať roky, kým sa tento jav novej dopravnej trasy prejaví v masovej miere. Zatiaľ iba niekoľko lodí vyplávali a prišli, teda využili leto a prišli v novembri. Ehm, je to iba niekoľko mesiacov, kedy je plavba možná, ale sú tu už politické implikácie toho, že sa nám Ázia približuje. Ázio, do Ázie sa dá teraz už dostať aj severnou cestou, nielen južnou cestou. To je dosť zásadná zmena na Zeme Guli. Predstavte si e, globus a predstavte si sever. Cez sever to nie je tak ďaleko. Ja vždy hovorím, že Norsko a Čína sú takmer susedia, medzi nami len jedna jediná krajinka, no náhodou je to Rusko, ktorá je trošku väčšia ako malá krajinka, ale mnohé azijské krajiny, podobne, e, mnohé azijské krajiny majú radi EÚ, páči sa im. Podobne ako EÚ, aj oni chcú byť e, pozorovateľmi v tzv. severskom kruhu, Arctic Circle, Európska únia spolu s týmito azijskými krajinami sa pravdepodobne stanú pozorovateľmi a podľa mňa to je dobrá vec pre Severský kruh, pre Arctic Circle. Naša vláda, keď sa dostala k moci v roku 2005, e, sme hovorili, že na ďalekom severe je naša prvá priorita a chceli sme vyriešiť mnohé nevyriešené záležitosti ďalekého severu. E, chceli sme etablovať platformu pre e, úplnú dohodu medzi všetkými severskými štátmi a OSN existuje dohovor, už existuje dohovor a ta, podľa tohoto pravidla by sme mali postupovať ďalej. Mali by sme e, naše spory s Ruskou federáciou e, vyriešiť, pretože sa e, týkajú hospodárskych zón v rokoch 2010-2011 potom sme 40 rokov rokovali, až kým sme dosiahli dohodu. Potom je tu Kanada a Dánsko, ktoré tiež dohadli, dosiahli dohodu o svojich, svojich sporoch. A tých e, oblastí, regionov, ktoré spory je stále menej a menej. Keď hovoríme o Arktíde, vždy sa hovorí o pretekoch v Arktíde. To nie sú preteky, je to dôležité, ale je to aj zvládané. Je to jeden z mála oceánov, kde každý súhlasí na pravidlách vrátane Ruska. Súhlasí s pravidlami toho, že čo patrí komu. A toto nie je oblasť, kde uvidíme konflikty medzi štátmi. O tom som presvedčený. To je určité poučenie pre Čínske more a iné oblasti. To, čo je dramatické, je potreba nielen rozhodnúť o tom, že čo patrí komu, ale aj e, potreba dohody o tom, ako postupovať v oblasti životného prostredia, energetiky. A to sa musí e, robiť s odhodlaním napríklad cez Arktickú radu, ktorú zdôrazňujem, je to dôležitý orgán, ale sú tu aj iné orgány, ktoré už existujú a mali by to zobrať vážne. Jednou z nich je Medzinárodná námorná organizácia, ktorá pracuje na Arktickom kódexe pre e, nákladnú dopravu a podobne. Takže je to veľmi zaujímavá oblasť. Aj vy by ste mali mať o ňu záujem, aj keď nie ste z Arktídy. Dochádza to k veľkým zmenám, ktoré by mali byť významné, e, závažné pre členov EÚ. My veľmi dobre spolupracujeme s našimi EÚ susedmi s Európskou komisiou máme veľmi podobné názory na problematiky a snažíme sa vytvoriť určité e, vzájomné vzťahy v oblasti energetiky, doprava, rybolov, nové dopravné cesty, bezpečnosť a podobne. Snažíme sa ako týchto nosných tém budovať partnerstva. Takže toľko vo všeobecnosti a budem veľmi rád, keď budeme mať aj diskusiu na túto tému, čo som tu predniesol, alebo na hoci čo iné. Nech sa páči. Ďakujem a teraz dám slovo pánovi Galgovi a potom... Ďakujem veľmi pekne v mene EÚ a delegácie EP, ktorá má na starosti Norsko. Chcem v prvom rade vyjadriť svoju veľkú spokojnosť s tou týmto veľmi užitočným a pravidelným e, dialogom s Norskom jeho a e, medzi Norskom a parlamentom. V poslednom stretnutí 26. februára sme sa zamerali najmä na e, preskúmavanie európskeho hospodárskeho priestoru a dohoda o hospodárskom priestore sa upravuje tak, aby čo najviac odrážala potreby. A je to najkomplexnejšia medzinárodná dohoda, ku ktorej Norsko pristúpilo. Ja chápem po návšteve Norska, kde som bol niekoľkokrát na rôznych pracovných stretnutiach, že zdieľajú e, európske aj norské záujmy. A vidíme, že naša aktivita prináša konkrétne politické a hospodárske prínosy pre obe strany. Najmä vítam to, že dohoda o európskom hospodárskom prístore zostane základom norskej politiky. Je to v Bielej knihe norskej vlády na túto tému. A zdá sa, že zdieľame aj ten názor, že e, dohoda o európskom hospodárskom prístore priestore má síce dobrú históriu, dobré výsledky, ale nie je to dôvod na uspokojenie. Musíme sa starať o to, aby to zostalo hnacou ekonomickou silou, ktorá bude pomáhať aj v budúcnosti. Samozrejme, že sme si veľmi blízki a relevantní partnery, takže musíme riešiť niekoľko víziev. Dovolte, aby som spomenul len dve z nich. Hovorili sme o nich na našom poslednom stretnutí tu v Bruseli. Musíme ďalej vyvíjať úsilie a musíme hovoriť o tom, aby bola príslušná relevantná legislatíva EÚ zapracovaná aj do zmluvy o Európskom hospodárskom priestore. Po druhé, a to súvisí s našim novým e, orgánom finančného dohľadu. Musíme nájsť vzájomne priateľné riešenie, ktoré umoží inkorporáciu príslušných dohod a aktov. Sú tu rôzne e, ústavnoprávne výzvy pre e, Norsko, takže naša dohoda s Norskom ide oveľa ďalej než to, čo pokrýva dohoda o Európskom hospodárskom priestore. Na poslednom stretnutí sme hovorili aj o rybnom hospodárstve, čo je mimoriadne dôležité pre vzťahy Norska a EÚ. Hovorili sme o obchodných otázkach. V oblasti obchodu, najmä s polnohospodárskymi výrobkami, sa naše názory lišia. E, Norsko chce meniť systém pre niektoré e, polnospodárske výrobky. Nenašli sme síce zhodu pri, pre tento postup Norska, ale naši parlamentní kolegovia z Norska sem prišli a vysvetlili nám, o čo ide a prečo sú naše názory rozličné. A napokon zahranič... spolupráca v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky je stále témou našich parlamentných stretnutí a EÚ a Norsko sú blízkymi partnermi v tejto oblasti. V ďalších politických oblastiach táto spolupráca napomáha našim iným ostatným spoločným záujmom a zdieľaným hodnotom. E, pán minister hovoril o Arktike a ja ako predseda Európskeho hospodárskeho priestoru ESVO sa veľmi často zúčastňujem stretnutí týkajúcich sa tejto oblasti, navštevujem tú oblasť, stretávam aj parlamentných kolegov z arktickej oblasti. Je to dobrá spolupráca, veľká spolupráca v arktickom regióne. Nie sú tam žiadne konflikty, takže sa veľmi teším že môžem povedať, že Norsko nás v plnej miere podporuje a je stálym pozorovateľ, a budeme stálym pozorovateľom v Artickej rade. A som presvedčený, že všetci títo podporovatelia, pozorovatelia um, podporujú názor, že EÚ môže zohrávať významnú úlohu v arktickom regióne v oblasti, kde sú významné zásoby ropy a plynu teda niečo, čo v budúcnosti budeme musieť využívať, ťažiť udržateľným spôsobom. Musíme dbať na to, aby sme nezničili túto časť sveta pri ťažbe. Na záver chcem povedať, alebo sa spýtať, požiadať o vyjadrenie k príprave ministerského stretnutia o polárnom kruhu a chcem sa spýtať, ako vidíte uplatnenie pozorovateľského postavenia. Možno, že sa nám podarí presvedčiť aj iných aktérov, ktorí eh, sú síce pozitívne naladení, ale majú námietky voči našemu postaveniu pozorovateľov eh, v tomto orgáne. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ďakujem. A teraz pán Sala Franka. Gracias. Eh. Ďakujem pekne, pán predseda. Dobrý deň. Vítajte medzi nami, pán minister. Som veľmi rád, že rozumiete španielsky a viem, že ste eh, súčasťou laboristickej <clears throat> skupiny vo vašej krajine, takže chcem vás privítať takisto aj v rámci našej frakcie EPP na našom výbore. Eh, ste veľmi pozitívny a aktívny spoločník e- Európskej únie veľmi dobrý partner, takže sme oveľa eh, radšej, eh, eh, že máme takú dobrú spoluprácu s vašou krajinou a takisto aj kvôli rôznym aspektom, ktoré zohráva vaša krajina v rámci spolupráci v Európol. To je vec, ktorá nás veľmi zaujíma. Máme niekoľko ťažkostí, tak ako už ste to spomínali vy v rámci VPO, ale je zrejme, že vzťah medzi priateľmi vždy prináša určité aspekty, ktoré musíme prekonať. Pán minister, ja by som chcel využiť eh, váš príspevok a vašu prítomnosť na našom výbore a spýtať sa vás, ako vidíte z vašeho privilegovaného stanoviska ako minister takejto priateľskej a blízkej krajiny, ako je Norsko, rôzne dimenzie, ktoré predstavuje eh, európska výstavba, čiže budovanie Európy, pokiaľ ide o vnútorné veci, napríklad o vnútorný trh a takisto eh, menovú úniu, pokiaľ ide napríklad o hospodárskú krízu, ktorú zažívame máme teraz, e, po tom, čo sa včera stalo v, e, Cyperskom parlamente napríklad. A ako vidíte e, túto krízu nielen z pohľadu ekonomiky a dlhových záležitostí, ale aj kvôli krízi napríklad v rámci vnútorného budovania Európy. Ďalej, pokiaľ ide o tie externé záležitosti po vstúpení do platnosti Lisabonskej zmluvy, my sme vytvorili ESVČ a ja by som veľmi rád chcel vedieť, e, ako vy hodnotíte fungovanie tejto novej schémy Rady ministrov zahraničných vecí, ktorú, ktorý predseda naša vysoká predstaviteľka a podpredsedkynia komisie a e, za akých okolností e, by mala fungovať spolupráca medzi vašimi zástupcami na ministerstve zahraničných vecí a našimi ľuďmi. A na záver by som sa chcel spýtať, pretože videl som vašom sívičku, že ste takisto určitý čas žili v Spojených štátoch amerických, že ste e, podporovali e, disidentov, e, zaoberali ste sa humanitárnou pomocou. Ako vidíte napríklad otázku vyriešenia konfliktu v Sýrii? Niekoľko členských štátov už chceli od chceli um, zrušiť embargo, aby podporili túto krajinu a takisto vytvoriť určité rokovacie uh, stanoviska, ktoré by mohli uh, v rámci Arabskej ligy a OSN uh, pokročiť pred tomto konfliktu. Ale ako teda vy vidíte reformu Bezpečnostnej rady, napríklad OSN, tom, ako Rusi a Číňania vetovali túto záležitosť aby e, sa mohol vyriešiť tento konflikt, e, aké praktické opatrenia by sa mali prijať a takisto, pokiaľ ide o vaše vzťahy s Ruskom, čo nám môžete povedať a nebudem teda už vás bombardovať ďalšími otázkami. Ešte posledná, ako vidíte, nasledujúce voľby tak na miestnej úrovni, ako na regionálnej úrovni v Rusku, ako dopadnú ktoré by sa mali konať e, v septembri tohto roku. Ďakujem. <laughs> Next speaker, Mr. Watson. Teraz pán Watson, prosím. Ďakujem veľmi pekne. Chcem sa poďakovať ministrovi za to, že je tu dnes s nami. Keď ste boli minulý týždeň v OSN, tak ste hovorili o USA ako najdôležitejšom spojencovi Norska. Môžete nás ubezpečiť, že sme vás, váš druhý najdôležitejší spojenec, alebo sú ešte ďalší medzi tým? Teším sa, že máme možnosť tejto výmeny informácií a názorov a chcem povedať, že naša skupina oceňuje prácu, ktorú e, vyvíja Norsko napríklad prostredníctvom e, zmluv z Osla, čo považujeme za dôležitý proces a želáme vám v tomto procese z Osla veľa úspechov. Mohli by ste nám povedať niečo o vašich rozhovoroch s Johnom Kerrym, keď ste boli vo Washingtone a pripravovali jeho návštevu Blízkeho východu ako aj návštevu prezidenta Obamu v súčasnosti. Povedali ste správne, že ľudia na palestinskej strane veria v e, riešenie pozostávajúce z dvoch e, štátov. Získali ste nejaké ubezpečenie od Američanov, že budú tlačiť na Izrael, aby akceptovali dvojštátové riešenie, že budú tlačiť na Netanyahu a Mali sme minulý týždeň prezidenta Pereza v Štrasburgu, ktorý sa zaviazal k riešeniu s dvomi štátmi a vidíme, že aj súčasná vláda sa oddialuje od takéhoto riešenia. Takže chcem sa spýtať, aké ubezpečenie ste dostali od Kerryho a myslíte si, že je tu nejaká nová šanca s novou izraelskou vládou pokúsiť sa dosiahnuť pokrok aby sa v zastavení nezákonných, eh, nezákonnej výstavby se, eh, osad. Vidíme, že vaša krajina je lepším mm, Európanom ako krajina, ktorú poznám ja najlepšie. Veľmi ma teší, že hláte plnú úlohu v Schengene. Želal by som si, aby vláda Spojeného kráľovstva taktiež konala, postupovala. Som veľmi rád, že si uvedomujete problémy demokratického deficitu, ale troška ma sklamali vaše slova, že plné členstvo nie je aktuálnou témou. Nie je to podľa vašho, nie podľa vašho názoru stále ešte možné, že v nadchádzajúcich rokoch dojde k nárastu podpory vo vašej krajine pre myšlienku členstva v EÚ pretože my potrebujeme váš príspevok nielen z hľadiska ekonomiky, ale aj z hľadiska demokracie. A potrebujeme aj váš kultúrny príspevok k budovaniu širšej Európy. A nám sa zdá, že Európa nie je jednoducho len hospodárske spoločenstvo, to je politické spoločenstvo. A Norsko má veľmi dôležitý politický a kultúrny príspevok, ktorý môže do neho vložiť. My si myslíme, že Norsko a Island sa stanú v budúcnosti viac naklonení myšlienke európskeho členstva. A dovolte, aby som sa vyjadril k ďalekému severu. E, mnohí z nás tu sú sklamaní tým, že nedokážeme dosiahnuť väčší pokrok v oblasti ekonomiky, ktorá by sa riadila obnoviteľnými zdrojmi a nie, nie vodou. Myslíme si, že to tiež prispieva totiž k, k e, topeniu arktického snehu. Takže si, sa pýtam, čo by, ako by mohlo Norsko obohatiť predstavy Európskej komisie a harmonogram do roku 2050 v oblasti zelenej energetiky? A teraz pani Jakonsári. Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že my všetci v Európskom parlamente oceňujeme aktívnu diplomáciu vašej krajiny v tej e, e, sužovanej časti sveta tak, aby sa dosiahlo nejaké riešenie v oblasti izraelsko-palestinského sporu. Ďakujem vám veľmi pekne aj za podporu E, pri snahe EÚ získať e, postavenie trvalého pozorovateľa v Arktickej rade. Ja viem, že čas uteká a viem, že Rusko aj Kanada sú ešte stále proti tomu, sú proti tomu, aby sme mali štatút pozorovateľa. Chcem vás požiadať, aby ste s týmito diplomatmi hovorili viac o tom, a hovorili im, aká dôležitá je táto politika pre nás. Chcem sa spýtať ešte na úlohu Číny v arktickej politike. Práve nedávno som čítala, že v Islande má Čína najväčšie veľvyslanectvo, že na Islande je čínske veľvyslanectvo najväčším veľvyslanectvom a že pracuje na stratégii uh, ktorá sa týka ďalekého severu, tak chcem sa spýtať, či vy máte nejaké vzťahy e, s Čínou. Je to veľmi dôležité, aby sme o tom hovorili, aby sme hovorili o tejto arktickej politike. A či to nebude v budúcnosti Eldorádom. Je to taká náročná oblasť. Práve nedávno som čítala, že napríklad Shell prestal vrtať v arktickej oblasti, lebo je to také náročné. Takže máme ešte čas na to, aby sme eh, našli mierové riešenie pre túto mierovú oblasť. A to, čo je dôležité, mohla by to byť prvá generácia, ktorá by ocenila alebo zohľadnila aj záujmy miestnych obyvateľov a pôvodných obyvateľov. Ďakujem vám ešte raz veľmi pekne za všetko, čo robíte. A teraz pán Gal. Ďakujem veľmi pekne. Vítajte, minister, pán minister, tu. Hovorilo sa, že e, takmer, e, teda Európsky hospodársky priestor a Schengen a takmer členstvo v EÚ bez inštitucionalizácie. Takže my viete, že vás pozývame, dvere sú otvorené. Chcem sa vám poďakovať za to, že ste hovorili o ďalekom severe. A ako spravodajca tu v parlamente, ako niektorí z kolegov, čo sú tu, sa stále zaoberáme touto otázkou a veľmi si vážime podporu Norska pri našej snahe získať postavenie stáleho pozorovateľa na aprílovom pléne sa bude o tom hovoriť a tak ako, že aj my, aj ako parlament, ako aj vysoký predstaviteľ, e, budeme mať možnosť vyjadriť, ako vidíme budúcu spoluprácu. To sú tie veci, ktoré tu máme, ktoré môžeme ponúknuť. Hospodárska spolupráca s nami je v záujme všetkých v arktickej oblasti na ďalekom severe a preto sa chcem spýtať a požiadať vás, aby ste vyvili tlak na Kanadu a Rusko, vyvíjali tlak na Kanadu a Rusko a snažili sa ich presvedčiť, aby sa vzdali svojich výhrad. Moja otázka je, čo môžeme my spraviť, aký mechanizmus môžeme uplatniť na prekonanie váhania na kanadskej a ruskej strane. Je to niečo, čo dokážeme aj my pomôcť riešiť? Moja druhá otázka sa týka Blízkeho vý, východu. Bol som tam v Jeruzaleme a v Ramale minulý víkend. Hovoril som s mnohými ľuďmi. Medzi palestíncami je nálada taká rezignácia, frustrácia a dokonca aj pocity emigrácie. Moja otázka je, že či vidíte, že nový minister spravodlivosti, zodpovedný za mierový proces, bývalá premiérka Cipi Livny, to je tá osoba v kabinete, ktorá je za to zodpovedná. Myslíte si, že táto vláda, že z tejto vlády samotnej, tej nastupujúcej vlády, e, prichádza tendencia znovu začať a ľudia mi cez víkend povedali, že to bude vláda, ktorá sa pozera viac dovnútra, ktorá je viac zahladená dovnútra, riešiť bude vnútorné ohni, palčivé otázky. Aké vy máte signály z americkej strany? Barack Obama príde dnes do Izraela. Máte predstavu o tom, aká je, aké je jeho posolstvo pre mierový proces? A čo by bol najlepší spôsob, aby sme novej izraelskej vláde my jasne ukázali, že, e, mám, že, sme, že to myslíme vážne, keď hovoríme zastavte výstavbu osad, zastavte vyvlastňovanie, vyháňanie palestinčanov a e, venujte sa seriózne mierovému procesu. Čo by bolo to najlepšie za nás? A pán Kreisler, môžem vás poprosiť, keby ste boli v svojich otázkach stručnejší. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem. Pán minister, vítam vás tu. Budem hovoriť po nemecky, aj to rozumiete, a potom vám to nebude vyzerať už tak španielsky. Pýtali sa vás na cyperské bránky, na to, ako vidíte krízu. Chcem povedať, že aj v Špan- Španielsku sú, peniaze, sú banky sanované európskymi peniazmi. Mohli by sme sa pýtať na španielsku bublinu s nehnuteľnosťami a tak ďalej. Ale mám celkom inú otázku. Kolega Gala už o tom hovoril a to je otázka k Palestíne a pásmu Gázy a novej izraelskej vláde. Hovorili ste tu z vašho pohľadu o situácii a aké kroky môžete spraviť, aby sa proces spustil? Máte pocit, že nová izraelská vláda sa musí najprv vyrovnať s vlastnými problémami v krajine, sociálnymi problémami a že na oboch stranách, na palestinskej ako aj na izraelskej strane, sú skupiny, ktoré majú veľký záujem na tom, aby sa nič nezmenilo, aby zostal zachovaný status quo, lebo z neho ťažia. A Graham Watts to už povedal, veľmi by som sa tešil, keby Norsko vstúpilo do EÚ. Bolo by to určite obohatenie. A niektorí, povedali ste, že o niektorých veciach, že niektoré veci musíte prevzať bez diskusie a rozhodovania a niektoré veci sa dajú ešte prerokovať. I keď to dneska v EÚ vyzerá ťažké, tak si myslím, že by vaše členstvo bolo dobre. A srdečne vás vítame. Boli ste fakt úžasný, usilovný, pán Preda. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujeme za to, že ste prišli medzi nás. Ja som spravodajcom pre otázku Islandu a mám otázku, ktorá sa týka Islandu. Ako veľmi dobre viete, to je to krajina, ktorá momentálne rokuje o svojom vstupe do Európskej únie. Ide o vynikajúcich eh, kandidáta a to eh, nielen z toho dôvodu, že je pre nás veľmi zaujímavé eh, pri perspektíve perspektíve arktickej politiky, ale takisto je to už člen Európskeho hospodárskeho priestoru a takisto aj šengenského priestoru. Moja otázka sa týka pohľadu vo vašej krajine na túto islamskú kandidatúru. Aké je stanovisko vašej krajiny, pokiaľ ide o tie rokovania, ktoré prebiehali až doteraz, ako je brané vo vašej eh, krajine a pýtam sa vás to preto, pretože veľmi dobre viete, že zmienka o, alebo prítomnosť Norska na Islande je veľmi silná. E, viete, že Norsko bolo proti e, tomu vstupu do Islandu. Takže ako sa vy teraz pozeráte na tieto rokovania zo strany Norska, Islandu s Európskou úniou a e, či si myslíte, že je možné, že sa to spomalí pred eh, tými voľbami, či je to chyba, alebo či treba na tom, o tom diskutovať otvorene počas eh, nasledujúcich volieb, či a ako tento vstup do Európskej únie Islandu niečo prinesie. Takže eh, myslíte si, že sa to má spomaliť predtým, než sa islandský ľud vyjadri k tomuto vstupu. A nakoniec posledný rečník je pán Svensson. Tak som herr ordförande. Och, tak, Eide, for e Ďakujem pekne, pán predseda. Eh, ja ako švéd sa cítim veľmi hrdý <clears throat> eh, na to, čo dneska tu povedal norský minister. Samozrejme musíme hovoriť o vzťahoch medzi Norskom a EÚ v tomto konkrétnom kontexte ale pritom v súčasnosti všetci vieme, súčasne všetci vieme, že tu stojíme pred e, výzvami, vývojom, nech sa objaví kdekoľvek na svete. Ja viem, že e, Norsko sa aktívne zúčastňuje procesu tranzície v Barme. A chcem sa spýtať, pán minister, ako vy vidíte vývoj v Barme? nielen z hľadiska toho, čo môže urobiť Norsko, ale aj EÚ, aby vývoj a budúca, budúci rozvoj prebiehali e, mierovo, možno mierovejšie než v súčasnosti. Ďakujem. Pán minister, máte nejakých 10-15 minút na odpoveď. Uh, um, Ďakujem Ďakujem všetkým poslancom za eh, tieto veľmi veľa slova a za veľmi zaujímavé a dôležité otázky. Pán Salafranka, ja by som vám chcel poďakovať eh, za to, čo ste povedali, eh, v, eh, pretože už niekoľko rokov pracujem v rámci Európskej socialistickej frakcie, ale takisto si myslím, že dokonca aj pre nás je Španielsko veľmi blízkou krajinou a preto je veľmi dôležité takéto zoskupenie. Je to veľmi dôležitá súčasť európskej integrácie, pretože mení tento, mení mení, mení sa tento diskurs od krajiny ku krajine a tej tenden- politické tendencie a preto si myslím, že je to roz- vývoj, ktorý je veľmi dôležitý. pokiaľ ide o tú ďalšiu integráciu k Európe. Takže budem teraz pokračovať, čo bude asi pre väčšinu eh, eh, ľahšie v angličtine. Pokiaľ ide o tú vašu otázku, ktorá sa týkala toho, ako vidíme vnútorný vývoj v Európskej únie, Norsko samozrejme má jednu veľkú výhodu vzhľadom k svojmu geografickému postaveniu, k prírodnému bohatstvu a tak ďalej. Z rôznych dôvodov sme boli menej dotknutí súčasnou hospodárskou krízou na rozdiel od iných európskych krajín, ale veľmi dobre sme si vedomi toho, eh, eh, že táto situácia, teda pokiaľ Európska E, teda hospodárska kríza bude pokračovať, tak zasiahne takisto aj nás, pretože miera integrácie medzi našimi hospodárstvami je natoľko významná, že či už ide o HDP alebo o podiel exportu a importu na HDP a na fungovaní e, nášho hospodárstva, alebo pokiaľ ide o vysoký podiel obchodovania s Europolom, je to naozaj veľmi e, e, význačné. Takže chceme prijaviť solidaritu a solidaritu bereme veľmi vážne. Ja sa samozrejme na tie veci pozriem zvonku, ale zároveň je veľmi blízka, preto moja odpoveď je viacej integrácie. Veľa ľudí si myslí, že odpovedou je dezintegrácia, čiže rozdelenie. Nie, my si myslíme, že to nie je správna odpoveď. Je to integrácia, ktorá by sa sa mala vyhnúť eh, tými eh, negatívnym ekonomickým a politickým špirálam. Musím povedať, že na mňa urobil veľký dojem, že sú to síce obrovské problémy, ale napriek tomu Európska únia dokázala držať svoju líniu a riešiť tieto problémy. Máme skúsenosti z 30. rokov, kedy eh, európske krajiny sa e, snažili riešiť e, svoje problémy individuálne a myslím, že sme sa z toho všetci poučili aj teraz v Európskej únii a takto to vidíme my ako váš e, blízky partner. Čiže prajeme Európskej únii veľa šťastia, pokiaľ ide o riešenie súčasnej situácie a dúfame, že spoločne sa táto situácia podarí, podarí vyriešiť, že sa tá situácia bude vyvíjať lepšie. Vy ste to následne prepojil, pre, spojil s otázkou externej dimenzie a ja keď sledujem európsku zahraničnú politiku, musím povedať, že s ňou súhlasím, páči sa mi čím viac, tým lepšie. Eh, by som povedal, my sme vždy úzko spolupracovali s baronkou Eštonovou. Moje budúce zasadnutie s ňou bude už veľmi skoro. Naposledy eh, sme sa zišli úplne nedávno a v podstate jediná moja obava, ktorú v tejto chvíli mám, sa týka toho, že je potrebné sa síce pozerať dovnútra, ale nemôžeme zabúdať na externú dimenziu Európskej únie. Nemôžeme mm, brániť tomu širšiemu pohľadu. Nechcem teraz tým Eh, niečo kritizovať. Ja si myslím, že je jasné, že Únia sa musí sústrediť na vnútorné záležitosti, pretože tie sú eh, veľmi viditeľné, ale nemôže sa zabúdať eh, na okolitý vývoj. Potrebujeme, aby Európa bola prítomná vo svete a to nielen kvôli tomu, že potrebujeme e, tie zahraničné politiky, pokiaľ ide o Myanmar, Blízky východ alebo ďalekom severa v Arktíde, ale ide o celú myšlienku riešenia problémov prostredníctvom integrácie, prostredníctvom e, spolupráce. To by malo byť e, inšpiráciou pre Afričanov, pre ďalšie štáty v Latinskej Amerike, v podstate po celom svete. Úspech európskeho projektu je, myslím, mimoriadne dôležitý a je to veľká veľká inšpirácia pre ďalšie krajiny a, a ďalšiu spoluprácu. Takže tento ho podporujeme. Pokiaľ ide o vašu otázku, ktorá sa týkala Sýrie, áno, je to obrovská tragédia na celosvetovej scéne. Myslím si, že O tom nie je pochybnosti, ale nikto v rátane mňa nemá na to zatiaľ odpoveď, žiadne riešenie, ale súčasťou reakcie by malo byť to, že Rada bezpečnosti, Bezpečnostná rada OSN začne pracovať a vytvoriť nejaký bezpečnostný plán. Nezáleží na tom, ako bude presne vyzerať ten plán, ale problém je ten súčasný rozkol, ktorý tam vládne. Ten rozkol samo o sebe je obrovským problémom ehm, rozkol medzi e, režimom Asada, ktorý má priateľov na vysokých miestach a potom opozičné skupiny, ktoré majú svojich e, vysoko postavených zastancov. A ten konflikt naďalej je tým pádom živený a pokračuje ďalej. Je jasné, že ten konflikt nie je možné zastaviť, ale možno by ho bolo možné zmierniť, keby sa rada zjednotila. Nebolo to potvrdené, ale pokiaľ by sa ukázalo, že sa začínajú používať dokonca chemické zbranie, znamenalo by to kompletnú zmenu doterajšej situácie. Doteraz sme sa sústredili e, v spolupráci s Európskou úniou na humanitárnu pomoc a v blízkom okolí a a takisto mi robí starosť e, v situácia v susedných štátoch, hlavne v Libanone, v Iraku. Myslím hlavne, že v Libanone tá situácia je asi najzávažnejšia. E, vy ste sa tiež pýtal na Rusko, čo môžem spojiť potom s tou otázkou Arktídy. Tu by som povedal, že pokiaľ ide o Rusko, že sú tu dôležité dve veci. Poprvé, e, na jednej strane tie naše susedské vzťahy s Ruskom sa vyvíjajú dobrým spôsobom, nemáme žiadne pohraničné spory, spoluprácu v oblasti rybolovu, tá sa vyvíja úspešne, takisto pokiaľ ide oblasť Arktidy, myslím, že sa nám podarilo zladiť eh, postoje k týmto pre nás najdôležitejším veciam, ale zároveň vidím, jasný negatívny trend a tendenciu vyvíjať sa e, nedemokratickým smerom vo vnútri Ruska. Vidíme tu zmenšujúci sa priestor pre občianskú spoločnosť, pre e, voľné, slobodné médiá. Je to systematicky negatívny trend. Nič náhodné. A to nám samozrejme robí starosti, pretože naša dvojstranná spolupráca nie je len na úrovni e, Eh, Oslo Moskva, ale je to aj na úrovni podnikania, občianskej spoločnosti a tak ďalej. A pokiaľ sa tento priestor bude zúžovať a zmenšovať, tak myslím, že je to pre nás problém a mali by sme eh, mať právo sa proti tomu ozvať a vystúpiť. Čiže je potrebné naozaj Rusko eh, podrobne sledovať a myslím si, že hlavne tí blízki susedia Ruska majú túto povinnosť. Čo hovoril pán Watson? chcel by som povedať, že, že samozrejme Rusko zostáva, Spojené štáty zostávajú takisto našimi blízkými partnermi v rámci NATO, ale my samozrejme spolupracujeme tak ekonomicky, ako aj politicky, hlavne s politickou úniou. Tam je tá naša spolupráca oveľa silnejšia súhlasíme e, s tým našim poňatím, prečo by sme mali pristúpiť k Európskej únii, ale to nezáleží na mne, je to na našich voličoch. A ja som argumentoval podobným spôsobom pri poslednom referende, ale bohužiaľ politické tendencie v Norsku teraz nie sú také, že by naznačovali, že podáme žiadosť a že by to bolo e, rozumné rozhodnutie. Asi by sme úspešne vyjednávali to, áno, ale potom by sme museli zase prehrať referende, takže teraz táto otázka na stole nie je. Nehovoríme, že sa k tejto otázke budúcnosti niekedy nevrátime, ale moja úprimná odpoveď v tejto chvíli je takáto. Samozrejme je pravda aj to, čo hovoril pán Gáler že sa prispôsobujeme e, bez určitého vplyvu. Samozrejme, že ten vplyv nemáme taký, ako keby sme boli zastúpení priamo v parlamente alebo e, v e, narade. Určitý vplyv máme, snažíme sa do veci zasahovať a ovplyvňovať a pokiaľ uvidíme, že sa niekde objavuje nejaká téma, nejaká záležitosť, tak snažíme sa priateľsky vstúpiť do týchto vecí na ponúknúť skúsenosti a pomoc. A potom eh, celý rad rozhodnutí, ktoré príjmame, sú vlastne rozhodnutie, ktoré by sme urobili sami, aj keby sme boli eh, členským štátom. Pokiaľ ide o EHP, Európsky hospodársky priestor. Eh, samozrejme, že aj tu prebieha určité prispôsobenie, je to jasné v kontakte s ostatnými, ale pre nás je to prínosný proces modernizácie. K tomu, čo hovoril ďalej pán Watson, E, týkajúce sa ministra e, Kerryho. Áno, myslíme si, že aj Spojené štáty budú vyvíjať určitý tlak na to, aby sa znovu Palestína a Izrael zaviazali e, riešiť tú situáciu dvoma samostatnými štátmi. Absolútne súhlasíme s Spojenými štátmi, pokiaľ ide o toto riešenie, ale teraz je otázka, že aká silná je tá politická vôľa realizovať vôbec tento plán. Ja si myslím, že to nie je len v záujme Palestíny, ale takisto aj v záujme Izraela, aby došlo k naplneniu tej myšlienky tých dvoch štátov, pretože e, tú alternatívou je samozrejme riešenie prostredníctvom jedného štátu a e, vznikne tam okamžite dominancia Arabov a preto si tiež ďalej myslím, že by pravdepodobne vznikli občania dvoch rôznych kategórií s tým, že Arabi by boli samozrejme tí občania druhoradej kategórie, čo by nebolo dobré. A myslím, že to je takisto aj nepravdepodobné. Palestinci vždy sami hovorili o tom, že dávajú prednosť dvom štátom. Bohužiaľ zatiaľ sa týmto smerom tá situácia vôbec nevyvíja a je treba pripomenať našim partnerom na Blízkom východe, že my nepresadzujeme toto riešenie nie kvôli sebe, ale kvôli riešeniu palestínsko-izraelského konfliktu. Potom tu boli niektoré ďalšie otázky. Pani Jakonsári sa pýtala na ďaleký sever. Áno, my chceme, a ja už som to hovoril, chceme podporiť členstvo Európskej únie v Arktickej rade Pracujeme na tom. Interne sa snažíme, aby k tomu došlo. A našim najlepším argumentom, a vlastne aj vašim argumentom je to, že pokiaľ sa táto krajina stane pozorovateľom, tak musí začať dodržiavať pravidla a organizácie, eh, organizáciu, ku ktorým eh, pristúpila. My sme si vypracovali v rámci Arktickej rade spoločné pravidlá, tie sú dobre tak pre pozorovateľov, ako aj pre stálych členov, čiže je našom záujmom, aby sme prijali e, relevantného partnera, ktorý má záujem pripraviť sa, pripojiť sa k našim e, pravidlám, na ktorých sme sa v rámci našej, e, našho dohovoru zhodli. Potom tu boli niektoré ďalšie otázky, ale myslím, že už som na ne v zásade viac menej odpovedal pred chvíľočkou. Pokiaľ ide o dotaz pána Preda, pokiaľ, Predu, pokiaľ ide o Island, myslím, že je na Island kde, aby sa sám rozhodol. Myslím, že sa nemôžem teraz vyjadrovať k tomu, ako má tento proces postupovať na Islande. Samozrejme, že prajem Islandu e, veľa šťastia, pokiaľ sa e, rozhodne takýmto spôsobom, pokiaľ to bude pre nás dobre a e, pre nich to nebude zle, pretože nadalej zostanú členom EHP, ako aj krajiny SUO, čiže potom posilníme tú inú dimenziu na úkor iných dimenzií a dimenzie SUO. Čiže všetci máme odsúhlasené aký, takže myslím, že v tomto sa situácia nezmení. Samozrejme, že sledujeme vývoj situácií s veľkým záujmom, ale nejak nechceme zasahovať do toho, ako by mala tá diskusia pred voľbami prebiehať. Chápem, že tu je určitá politická logika v tom súčasnom vývoji. A na záver by som chcel zareagovať na otázku pána Svensona, pokiaľ ide o Mianmarsko alebo bývalú Barmu. Ja som tam bol celkovo trikrát a videl som sa eh, a stretol vlastne som sa niekoľkokrát s predstaviteľmi tejto krajiny. Eh, prezident eh, bol pred niekoľkými týždňami v Norsku, udržujeme kontakty aj prostredníctvom únie. Ja som hovoril, že som sa stretol aj s vysokou predstaviteľkou tejto kvôli situácii v tejto krajine. Myslím, že tá situácia sa vyvíja dobrým smerom. Je to transformácia tejto krajiny na miestných elitách, ktorí sa snažia o, o demokratický vývoj. Samozrejme, že sú tam problémy, ale nie je to len nedostatok vôle. Ide skôr o to zapojiť súčasné vedenie, vrátanie vedenia armády. Tu je potrebné veľmi opatrne postupovať, ale myslím si, že ten proces reformy je stále odvážnejší a je veľmi dobré, že sme zrušili ten starý režim sankcií, pretože keby k tomu neprišlo zo strany Norska, Európskej únie, tak si myslím, že by to pravdepodobne tiež bol veľmi krátkodobý pokus. To, že sme sa rozhodli podporiť tento projekt, je myslím veľmi dobré. Je dobré, že sme sa otvorili vo vzájomných vzťahoch, že sme zrušili sankcie, ale celý systém zatiaľ funguje dva roky, sú tam etické problémy, celý rad ďalších problémov, ktoré sa musia vyriešiť, než vzniknú pevné demokratické základy a správna kapacita, ale myslím si, že krajina sa uberá správnou cestou a mali by sme ju aktívne podporiť, tak ako to doposiela Európska únia a i my robíme. Dúfam, že som sa vošiel do tých 10-15 minút. Ďakujeme, že ste medzi nás prišli a takisto aj za vašu vynikajúcu prezentáciu. Kolega, I, I... Kolegovia, chcel by som vám pripomenúť, že na poludne príde pán komisár Fule a máme s ním si prediskutovať veci, Bosnu, Turecko a princíp zodpovednosti za ochranu. Takže by som vás poprosila, aby sme udržali čas pod kontrolou, keď sa budete pýtať vaše otázky. Správa o napredovaní Bosny a Hercegovine. Je to druhé preskúmanie e, predloženého návoru spravodajkyňou Doris Pak. Pani Pak e, dôkladne preskúmala pozmeňujúce návrhy za rok 2011, ktoré boli predložené a zhodla sa na 8 kompromisných návrhov s tieňovými spravodajcami. Máte slovo. Ďakujem pekne za slovo, pán e, predseda. Áno, súhlasím, že sme mali stovky pozmeňujúcich návrhov, ale naozaj sme ich dokázali zoskupiť do kompromisných pozmeňujúcich návrhov. Ďakujem kolegom a tieňovým spravodajcom za to, že sa nám podarilo vypracovať dobrý dokument s kompromisnými pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré odrážajú všetky body, ktoré sme si medzi sebou prediskutovali. Budem pokračovať ďalej v Nemčine. Chcem povedať niekoľko pozitívnych vecí, lebo by som musela hovoriť žiaľ len samé negatívne veci. Teším sa, že sme mali miestne voľby, ktoré prebiehali spravodlivo, ale musím aj povedať, že tie problémy, ktoré sú v Mostare, sú tie, že ešte stále sa tam nemohli držať voľby, potom sú tu problémy v Serbrenici, to sú veci, ktoré musíme v budúcnosti zabraniť. Vítame aj Byčku o, e, me, medzinárodný dohľad nad Brčkom, ktorý je teraz zavretý. Mnoho vecí z roku 2012 sa venovalo aj určitým e, zákonom, napríklad o štátnej pomoci, o sčítaní, ale schváliť zákony a potom ich zrealizovať sú dve rôzne veci. To chceme hovoriť, že tá realizácia toho, čo sa urobilo, je vždy ťažká. Teraz hodnotenie krajiny. Chýba tam vôľa politikov túto krajinu posunúť spoločne dopredu. Stabilizačný asociačný pakt je, stále nie je platný, ešte stále sú podmienky, ktoré sa musia splniť. Preto nie je možné ani predložiť návrh e, alebo žiadosť o vstup. Teraz nechcem hovoriť o našej ministerke zahraničných vecí, ale hovorím o medzinárodnom e, pred, vysokom predstaviteli, ktorý bol zavedený v polovici 90. rokov a po ťažkej situácii e, po Daytone, keď sa mala krajina dostať dopredu, veľmi pomohol, ale tá skutočnosť, že tam je, viedla k, u miestnych politikov k tomu, že sa vôbec necítia zodpovední za mnohé veci a boli aj veľmi často nečinní, lebo povedali, že keď my nerozhodneme, rozhodne vysoký predstaviteľ, ale takto demokracia nefunguje. A preto sa musíme postarať o to, aby vysoký predstaviteľ čo najskôr mohol odísť z tejto krajiny. Musíme sa o to starať, miestni politici sa musia o to starať a splniť poži- e, požiadavky, podmienky. Vidíme neistotu, blokova- no, zablokovanie vo federácii v jednom subjekte krajiny, kde je vláda v úrade a nie v úrade, ktorá odstúpi a predsa neodstúpi. To znamená, že nič sa nemôže stať a preto sme, e, je krajina zablokovaná aj na svojej ceste k vstupu do EÚ. V Mostare sme nemohli mať miestne voľby. Je tu taký štatút mesta, ktorý do dnešného dňa nie je v súlade so záverom ústavného súdu a ak sa dobre pamätám na tie časy, keď bývalý nemecký primátor e, Bremen, pán Mošník v Mostare bol a snažil sa dať dokopy toto rozdelené mesto, tak môžem povedať, že dnes je ešte rozdelenejšie než kedykoľvek predtým. A je to vina miestnych politikov, ktorí sa nevedia dohodnúť na ničom spoločnom. Potom tu máme takú situáciu, že Štrasburský súd pre ľudské práva vyzval politikov k tomu, aby bol to dôsledok prípadov de Vinci, aby objasnili postavenie menšín v krajine, aby sa to vyriešilo. Ako viete, dodnes sa nič nestalo a je to úplne nemožné. Takže politici na mieste nerealizovali Daytonskú dohodu a to, čo, sa, a to, čo ich teraz žiadame, aby zmenili, E, sú závery, ktoré prijali iní vtedy v Daytone, takže sme aj my trocha vinní, že sa dostali do tejto situácie, ale z tejto situácie sa musia dostať oni sami. Sen, dôležité aby bolo sčítanie ľudov v, na jeseň. Ak to nebude, tak máme veľký problém aj pre ďalšie volebné obdobie. Potom som hovorila a kolegovia to aj podporili, že štruktúra federácie, ktorá chcem povedať, je štruktúra, ktorá bola uzavretá vo Washingtone a v Daytone, to nie je miestna, miestná e, tvorba, tak táto federácia musí byť konečne funkčná. Nemôžeme povedať, že tam máme 13 premiérov a neviem koľko ministrov, určite 150 ministrov v malej časti jednej krajiny. Je to štruktúra, ktorá nie je schopná konať, ale problémom je, že my zvonka to nemôžeme zmeniť. To je úloha politikov, aby to urobili a my by sme mali byť napomocní e, zo všetkých síl. Ale nemali by sme e, sa snažiť do toho hovoriť. Myslím si, že to je odsudené na neúspech. Potom má, má ešte dva ústne pozmeňujúce návrhy, ktoré sú veľmi dôležité. Okrem iného sa musíme venovať zníženiu stavu verejnej správy, ale tak, aby bola schopná vykonávať, plniť administratívne úlohy. Problémom je veľká korupcia v krajine, ktorá zasiahla aj vo veľkej miere politické elity. Korupcia je veľká téma, bráni pokroku všade pri e, obsadzovaní zamestnancov v podnikoch, rozdávaní, pardon, zadávaní miest v štátnej správe a podobne. Takže všetko toto je spletené s korupciou. Veľkou témou je aj vzdelávanie. Tešíme sa, že komisia zriadila teraz takú pracovnú skupinu, ktorá sa bude venovať tejto téme. Mne veľmi záleží na tom, aby aj situácia v odbornom vzdelávaní bola prispôsobená, aby prišli investori, ktorí nájdú pracovnú silu dostatočne vzdelanú a kvalifikovanú. Univerzity sú zapojené do bolonského procesu, ale je ešte veľa práce pred nami. V jednej krajine, vo federácii, je taká situácia, že školy e, realizujú segregáciu. Dve školy pod jednou strechou. E, naľavo, ja neviem, moslimi, napravo Chorváti. To nie je možné. V dnešnej dobe aby sme primož, umožnili, aby v krajine boli deti už od školského veku segregované. Ako sa majú potom niekedy stretnúť? Ako môže dojsť k zmiereniu, keď sú už od začiatku svojho života indoktrinované uh, segregáciou. Tu, vzniklo, tu vzdyhalo aj OBS, ktorí súhlasili s takouto segregáciou. Potom sú tu téma utečenci. Mnohí utečenci sa vrátili, to je pravda. Ale ešte sa nestalo všetko, čo by sa mohlo stať. Medzi tým došlo aj k veľkým darom, ktoré teraz v jednotlivých oblastiach sa uplatňujú na pomoc utečencom chcem povedať, a spomenula som jednu oblasť, a chcem, aby ste to správne pochopili. 23 rokov som v tom regióne a viem, o čom hovorím, keď poviem, že musíme posilniť návrat utečencov a vrátanie e, návratu do Posabiny. Hovorím to preto, že je to veľmi dôležitý aspekt. Vy nepoznáte Posalinu, je to devastovaná oblasť na severe E, e, Srbskej republiky, kde predtým bývali takmer len Chorváti. Je to veľmi plodná, polnospo, úrodná polnospodárska oblasť, kde takmer nikto nežije, lebo tí Chorváti, ktorí žijú v Chorvátsku a chceli by sa vrátiť, sa nemôžu vrátiť. Dokonca aj keď postavia dom z peňazí, čo si otrhli od úst, od úst, nedostanú svetlo, vodu, nič, pretože starostovia nespolupracujú. Problém Chorvátov z tohto regiónu je, že Chorváti v Hercegovine, pri mori, nemajú záujem o týchto Chorvátov, zaujímajú sa len o svoju oblasť, ale ja si myslím, že by sme sa mali postarať o to, aby Posovina bola znovu oživená. Je to aj v záujme Srbskej republiky a keď pánovi Dodikovi, e, bývalému premiérovi a prezidentovi e, sedíte na prejavoch, tak e, hovorí, že chce, aby sa Chorváti vrátili, ale nepomáha. Nerobí nič pri to. Jeho starostovia nie sú tlačení k tomu, aby akceptovali návrat týchto Chorvátov. Takže je tu ešte čo robiť. Mali by sme pomôcť aj pánovi Dodikovi, aj všetkým tým, čo majú dobrú vôľu, aby to bolo možné. Je to aj v záujme Chorvátska, aby sa títo ľudia znovu vrátili do svojej vlasti. A potom je tu ešte jeden problém. Je to úplne na konci. A to je tá téma že Bosna a Hercegovina je jediná krajina, kde obyvatelia Kosova sa nemôžu dostať so svojimi cestovnými dokladmi dnu. Dokonca aj iné krajiny e, bývalej Federatívnej republiky Juhoslávie pušťajú týchto obyvateľov s ich pasom, ale nie je to mož- a je to, veľmi, je to veľmi smutné, lebo v Kosove žije mnoho bosnianských rodín, ktoré majú veľké väzby s Bosnou a môžu sa stretnúť s rodinou len v treťom štáte. To je predsa nie normálne. Takže Bosna a Hercegovina by sa mala snažiť aspoň e, opakovať to, čo robí Srbsko, ktoré dovolí takýmto občanom pricestovať do Srbska, tak mali by im aj oni dovoliť prísť do Bosny. A na záver chcem ešte povedať, že Bosna a Hercegovina vzhľadom na tú skutočnosť, že Chorvátsko od 1. júla bude 28. členským štátom EÚ, musí urobiť veľa na hraniciach, na hraničných prechodoch, aby boli dostatočne uzavreté, aby e, bolo zabezpečené, že Bos- a aby sa umožnil ľahký prechod tovaru z Bosny a Hercegoviny do EÚ. Aby to bolo možné, potrebujú určité E, sanitárne zariadenia, veterinárne zariadenia. Na, pracuje sa na tom, je tam veľmi veľa práce, ale nemali by sme si nechať utiecť túto príležitosť. Ďakujem. Thank you very much. Pekne ďakujem. Tieňovou spravodajkyňovej pani Boskurt. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne za slovo. Predovšetkým by som chcela poďakovať pani Pak za dobrú spoluprácu na kompromisných návrhoch a v mene skupiny SND by som chcela povedať, že aj nám eh, my ľutujeme, že tu je nedostatok eh, napredovania zo strany EÚ v procese pristúpenia týchto krajín a tento koordinačný mechanizmus by mohol fungovať aj lepšie, aby sa pomohlo týmto krajinám nájsť jeden spoločný hlas, ktorým by komunikovali s EÚ. Ďalej sú tu ďalšie záležitosti prístupu Chorvátska do EÚ. Vítame prejav, ale táto správa o Bosne a Hercegovine sa týka aj Chorvátska. Očakávame konštruktívny prístup z oboch strán, aby sa zlepšil celý mechanizmus spolupráce a a nájsť spôsob, akými by Bosna a Hercegovina mohli zintenzívniť svoje úsilie a vyriešiť zostávajúce spory. Čo sa týka zákona o, o zákon o sčítaní ľudu a problém s minoritami, s menšinami. K tomu treba povedať, že treba mať objektívne štatistiky obyvateľstva a z tých treba vychádzať Vítame teda, že sa tieto veci vyriešili a dátum šítania ľudu bol stanovený na oktober. Ďalej dôležitá téma, čo sa týka Bosny a Hercegoviny, podporujeme orgány e, príslušné, aby sa vysporiadali s nezamestnanosťou medzi mladými ľuďmi, aby boli školenia a aby sa povzbudzovalo podnikanie. Čo sa týka OHR, všetky kritériá by sa mali splniť predtým, než sa ústav e, vysokého predstaviteľa zatvorí Office of the High Representative OHR. Čo sa týka Srebrenice, tam sú isté obavy, ale keďže Európsky parlament rešpektuje rozhodnutie ústrednej volebnej komisie, tak potom by sa malo veľmi jasne povedať, že aj my rešpektujeme tieto rozhodnutia. Dve otázky na pani Pak. Videli sme v hlasovacom zozname, že niektoré pozmeňujúce návrhy e, sa teda nemajú podporiť. No čo, spravodajky nemôže alebo nemusí podporiť, ale chcem sa spýtať ešte raz na pozmeňujúci návrh 71, ktorý hovorí o štatistikách utečencov v Bosne a Hercegovine. Tieto štatistike vychádzajú priamo o správe o napredovaní, o progrese Európskej komisie. Je tu problém s touto správou o napredovaní Európskej komisie, sa pýtame, alebo je problém so štatistikami? Pre nás e, toto nie je jasné, prečo by 71 sme nemali podporiť, prečo by tam nemal byť plusku, pretože sa nám zdá, že tieto informácie sú e, validné. Ďalšia otázka týkajúca sa pozmeňujúceho návrhu je o 25. -ke Existuje apel z Európskeho parlamentu, ja myslím, že všetky politické, viaceré politické skupiny súhlasia, že chceme, aby Bosna a Hercegovina urýchlila proces prístupu k EÚ. Žiadame v tomto pozmeňujúcom návrhu, e, aby sa zrýchlila e, aby, aby vzniklo, vznikla možnosť rýchlejšie sa vysporiadať s legislatívou, aby Bosna a Hercegovina mohla rýchlejšie pristúpiť. E, my jednoducho apelujeme, aby takéto niečo vzniklo Takže neviem, či by sa toto nemuselo e, či by sa to nemohlo podporiť. Veľmi láskavo by som si dovolila poprosiť, či by sa 25 tiež nemohla objaviť s pluskom, teda s podporou. Toľko z mojej strany. Ďakujem vám. Ďakujem. Slovo má pán Kačin. Ďakujem pekne, pán predseda. Provera Latford is unfortunately not here. Baranka Latford tu žiaľ Bohu nie je prítomná a preto sa chcem vyjadriť za našu politickú skupinu a dovolte, aby som hovoril svojim rodným jazykom. Eh, poročevalky, gospie Doris Pak, za njeno dolgolet... No, naša pa- pani, chceme poďakovať pani spravodajkyne Doris Pak za eh, túto vynikajúcu prácu, pretože už roky sa venuje otázke eh, krajín Západného Balkánu no hlavne krajinám Bosny a Hercegovinu počas viacerých mandátov. Neexistuje tu žiaden iný poslanec v rámci nášho parlamentu, ktorý by toľko energie venoval, toľko času, toľko pozornosti pokroku Bosny a Hercegoviny. Avšak výsledky, žiaľ Bohu, sa tým ne zlepšujú, e, pretože v súčasnosti e, tá situácia je úplne iná. Máme trojku, máme Montenegro, Srbsko a Kosovo, čiže Čiernohorové Srbsko a Kosovo, ktorí pokročili vpred, robia kroky e, vpred a dokonca Kosovo už pred Behalo dokonca aj posluha Hercegovinu v, v rámci súčasnej eh, situácie. Teraz tu máme 7. Eh, mekolo rokovanie medzi eh, premiérom Kosova a srbským premiérom Dačičom. Takže to je taký historický exkurs, pokiaľ ide o tieto krajiny. Avšak v médiách často čítame, že Bosnia, Bosna 23 budú hlavní zastupcovia a a Hercegoviny privítaní tu v tomto mesiaci e, zo strany vysokej predstaviteľky a e, budú diskutovať o, o prípade Sedič Finči a o, rozhodnutiu súdneho dvora. Ide o zásadné a základné eh, eh, práva a otázky zvoliteľnosti na tie najvyššie posty v rámci Bosnie a Hercegoviny. Táto situácia však veľmi znepokojivá, moja politická frakcia chce zopakovať, že pre Bosnu a Hercegovinu je potrebné, aby našla cestu, východisko eh, sama z tejto situácie. Pretože nepodarí sa jej to na druhej strane, pokiaľ jej nepomôžeme. zorganizovanie konferencie eh, na tému tejto krajiny, myslím si, že by bol veľký krok eh, vpredu bez toho, že by sa zmenila ústava eh, v Bosne a Hercegovine tento štát nebude môcť nikdy fungovať. Tá situácia je taká ťažká, že by som chcel povedať jednu vec, ktorá možno šokuje veľa ľudí. Ja som bol v Líbii, kde by chceli zapracovať eh, do ústavy to, že eh, Kadafi eh, urobilo to a to možno, že Besnia Hercegovina by tiež sa malo urobiť niečo takéto, napríklad otázku zakomponovania bývalej republiky Jugoslávia a nájsť v tomto texte akési riešenie, aby tam bola taká ústava, ktorá by bola efektívne fúkujúca v tomto štáte. E, sú to samozrejme ešte problémy, pokiaľ ide o otázku federácie, ale táto, tento systém vytvára veľké náklady, pretože je tam administratíva, ktorá je obrovská a ktorá zaťažuje bosnianskú ekonomiku. Je tu ďalej aj otázka prežitia ekonomického prežitia tejto krajiny, pretože eh, sú tu vlády, ktorí vidia eh, svoju budúcnosť eh, v rámci tejto krajiny ako súčasť Európskej únie a na základe prieskumov 90 občanov Bosny si myslí, že súčasná politická elita Bosny e, sa nevybrala tou správnou európskou cestou. Ďakujem, pán predseda. Kopa, two minutes, please. I, I know you're very skilled. Teraz dve minúty pre ďalšiu rečničku. Určite to zvládnete, poznám vás. Pani Kopa hovorí, že by chcela zablahoželať pani Pak k úspešnej správe a vyjadriť uspokojenie s mnohými konštruktívnymi kompromisnými návrhmi, ktoré boli predložené. Vieme, že Bosna a Hercegovina je testom kredibility politiky EÚ na Západnom Balkáne a je nám veľmi ľúto, že Bosna a Hercegovina zaostáva v európskom integračnom procese za inými. Toto je smutná realita, ale kritická línia tejto správy je v tomto svetle zrejma pochopiteľná. Ale napriek tomu zostávame silne odhodlaní stáť za prístupom Bosny a Hercegoviny k EÚ jedného dňa, ktorý by toto pristúpenie by pomohlo všetkým obyvateľom a viem, že aj spravodajkyne a iní kolegovia podporujú túto krajinu. E, je to veľmi dôležité podporovať Bosnu a Hercegovinu, pretože mnohí vidíme, európsku budúcnosť tejto krajiny je ako jediné riešenie mnohých medzinárodných problémov. Treba uznať, že tieto problémy sú akcentované hospodárskou krízou a v tomto zmysle vítam rozhodnutia udeliť 100 miliónov EÚ ako makrofinančnú pomoc Bosnie a Hercegovine, pretože krajina v ní e, čelí minima, e, veľmi ťažkým problémom vrátane vysokej nezamestnanosti. E, tieto úsilia umožnia krajine hovoriť jedným hlasom súvisiacim s jej európskej e, budúcnosťou a prístupom k EÚ. Sú tu isté povinnosti takéhoto členstva v EÚ e a toto sú argumenty v pozmeňujúcom návrhe 19, ktoré som predložila. Ale potrebujeme E, presvedčiť ľudí nielen na federálnej, ale aj na miestnej úrovni, na regionálnej úrovni. To nebolo také zrejme v pôvodnom texte, teraz sa to vyjasnilo v kompromisnom pozmeňujúcom návrhu, ja ho plne podporujem. E, dohoda o koordinačnom mechanizme o európskych zležitostiach je niečo, čo veľmi potrebujeme. Potrebujeme jediného e, predstaviteľa, ktorý by vedel, videl do veci a ktorý by hovoril s predstaviteľmi bosensko hercegovinského štátu a ktorý by vedel sa postaviť správnym spôsobom k spora. Je to vysoko traumatizovaná spoločnosť a preto treba venovať veľkú pozornosť e, zmiereniu sa medzi etnikami a takisto potláčaniu nenapisných prejavov jedného etnika voči druhému. Tu by mal, mali naozaj všetci páchatelia za takéto zločiny byť prísne potrestaní. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem vám. Teraz pani Teo Karlus. Ďakujem za slovo, pán predseda. A ja by som chcela poďakovať pani Pak za jej vynikajúcu prácu. Chcela by som jej zablahoželať. Vie naozaj toho veľa o Bosni a Hercegovine, to je vidno. A chcela by som vás informovať aj o tom, že a ja mám skúsenosti s touto krajinou. Ja som tam pracovala ako dobrovoľnička, ako lekárka vo vojne a videla som tragédiu na vlastné oči. Súhlasím s tým, čo povedala pani Pak, že je to tri, trojzónová federácia. Ústava odráža toto usporiadanie a vychádza to z etnických a náboženských deliacich čiar, ktoré však boli uvalené na túto krajinu niekým iným, USA a nami. E, takáto ústava teraz sa ukazuje, že nefunguje, že je neproduktívna a nepomáha ľuďom rásť, rozvíjať sa. Na druhej strane pani pak povedala aj to, že treba napraviť toto zlo a chcela by som opäť na ňo poukázať, pretože niekedy opakujeme tú istú chybu opäť a opäť. Ďakujem za slovo. Pán Weigl má slovo. Na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Takisto aj ja by som chcel poďakovať našej spravodajkyni pani Doris Pak za eh, to, ako veľmi dobre obsiahla tento región a takisto aj za tie emócie, ktoré vyjadruje, keď sa vyjadruje k tejto krajine. Uh, v tejto chvíli Bosna a Hercegovina zažíva veľmi ťažké obdobie. Tá situácia nás nemôže vôbec kľudniť, pretože aj to nešťast, ten nešťastný zásah medzinárodného spoločenstva do tejto krajiny, medzinárodné spoločenstvo, ktoré absolútne nezohľadnilo na názor krajiny, to neuľahčilo. Bosna Hercegovina potrebuje novú ústavu, novú ústavnú zmluvu, ktorá by bola odlišná od tej, ktorá bola implementovaná po vojne. Riešením by, eh, bola, by bolo vytvorenie samotného ozajstného eh, štátu, pretože štát nemôže byť vytvorený na základe vnútornej eh, administratívy, ktorá vôbec nefunguje alebo veľmi malo funguje. A potom treba vypichnúť takisto aj problém veľkého nacionalizmu, ktorý narastá aj v susedných krajinách tých eh, veľkých susedných eh, dvoch krajinách Bosny a Hercegoviny. Ak eh, Bosna a Hercegovina by mala proti tomu bojovať, ak bude tento nacionalizmus dokázaný, tak to bude veľká katastrofa pre Európsku úniu. Takže musíme ponechať otvorenú túto európsku možnosť, možnosť vstupu do EÚ pre túto krajinu. Dúfam, že táto diskusia povedie tým smerom, že musíme byť prísnejší voči eh, pristúpeniu všetkých krajín zo západného Balkánu do Európskej únie. Už eh, stačí eh, len tak otvárať náruč, pretože máme tu krajiny, ktoré majú naozaj vážne eh, problémy, dokonca aj krajiny bývalej Jugoslovanskej republiky majú podobné eh, problémy, problémy, ktoré musia byť vyriešené a preto treba eh, týmto problémom čeliť, aby sme zahojili tú ránu z minulosti. Ďakujem pekne. Chcem sa pripojiť takisto k pani kolegyni Pak tomu, čo povedal, hovorí pán Majer, a pretože ona povedala, že riešenie Bosny Hercegoviny môže byť len vtedy, keď ona opätovne nájde svoju zvrchovanosť a a moja skupina by chcela vypichnúť práve túto potrebu, pretože prišla tá správna chvíľa, aby ochrana a obrana zvrchovanosti Bosny Hercegoviny bola zabezpečená, aby to bola slobodná forma na zabezpečenie budúcnosti. Preto moja skupina dospela k riešeniu, k záveru, že prišiel ten správny chvíli, že je treba ukončiť tú medzinárodný protektorát Treba to riešiť takisto na pôde OSN a takisto aj na pôde ESVČ. Ide o to, aby sme spustili reformy pre e, novú ústavu, aby Bosna a Hercegovina sa zamyslela nad svojou budúcnosťou bez toho, že by sa tam miešavala akákoľvek externá strana. A za, bolo by potrebné začať reformy na báze právneho štátu, boja proti korupcii, ochrane e, menšín, boja proti diskriminácii, ochrany e, základných ľudských práv, vrátanie práv žien a mladistvých a detí. A preto naša skupina e, toto podporí, ale na základe konečného hlasovania našej skupiny sme sa rozhodli to podporiť, pretože si myslíme, že ešte stále je potrebné vypichnúť tú potrebu opustiť eh, ten protektorát eh, tejto krajiny. Je potrebné, aby sa eh, táto krajina rozhodla slobodnou formou, bez akéhokoľvek zásahu z vonka. Pani Jarkovič. Mr. Chairman, uh, thank you very much. Vážený pán predseda, ďakujem pekne, hovorí pani Jarkovič, že som dostala slovo. Som chorvátskou pozorovateľkou a chcela by som veľmi stručne predložiť niekoľko svojich poznámok Pani spravodajkyňa, chcela by som vám zablahoželať za vynikajúcu prácu, ktorú ste odviedli. Je jasné, že ste si vedoma komplexnosti problémov Bosny a Hercegoviny. Ako viete, chorvátska vláda sa zaujíma o regionálnu spoluprácu a plne podporuje napredovanie krajín v regióne aj reformy smerom k európskej integrácii. Čo sa týka Bosny a Hercegoviny, Chorvátsko má mimoriadný záujem nielen ako dobrý sused tejto krajiny, ale aj preto, že Chorváti sú jednou z troch konštitúcich menšín alebo zložiek Chosny eh, a Bercedoviny. Teraz by som sa chcela venovať eh, odseku 17. Tento obsah eh, odseku 17 korešponduje so skutočnou situáciou v regióne Bosenská Bosovina a ako už zdôraznila aj pani Pak, návrat utečencov a vnútorných presídlencov podľa posledných údajov je naozaj najpomalší práve v tomto regióne a to sa týka návratu členov chorvátskej etnickej komunity. Podľa sčítania ľudu z roku z predchádzajúceho obdobia bola Chorvátsko najväčšou komunitou v tejto oblasti. Bolo to v roku 1991. Žilo tam 130 tisíc Chorvátov a dnes údaje ukazujú, že tam je len 5 z, tejto, z tohto počtu 5 chorvátskych utečencov sa vrátilo do svojich domovov. Chorvátska vláda úzko spolupracuje s bosenskou vládou a Chorvátsko je najväčším donorom pre rekonštrukciu domov a budov tejto oblasti, čím by sa malo uľahčiť návrat utečencov, pretože 70 utečencov z Bosenska Posovina ešte stále žijú v Chorvátsku. Preto dúfam, že ctené poslankyne a poslanci eh, tohto výboru podporia pôvodný odsek 17 tejto správy. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme vám. Pani spravodajkyňa, máte slovo? Veľmi krátko budem hovoriť, nebojte sa. Chcem ubezpečiť pani Boskurt, že som za 25 aj za 72, lebo to, čo ste vy spomenuli, ja som za. Neviem, ako sa to stalo, to bolo nejaká chyba, takže dáme tam plusko. Možno zelení povedali, že nechcú za to hlasovať, ak sa dobre pamätám a že chcú týchto dvoch zastupcov, aby tam neboli. Ale e, náš zastupca je náš vyslanec a má iné právomoci, ako má zastupca medzinárodnej komunity, takže treba odlišovať zástupcu medzinárodnej komunity a zástupcu Európskej únie. Ja som rád, rada, že je tam zástupca medzinárodnej komunity, ale treba oboch. My tam musíme byť zastúpení, musíme preukázať náš záujem o tento región aj tým, že tam vyšľame nášho predstaviteľa. Takisto chcem ubezpečiť kolegov, že toto nie je e, nič naliehavé, pretože o tejto správe sa bude hlasovať až v máji, nie v apríli. Ako? Pýta sa. Na plenárke v máji. Prepačte, ospravedlní sa pani e, rečnička. Ďakujem za vaše príspevky. Všetci sme za to, aby bola Bosna a Hercegovina jedným celkom. Ďakujeme. Pripomínam vám, že hlasovať sa bude zajtra o 9. Ale presne o 9. prosím vás. Teraz sa budeme venovať správe o pokroku Turecka za rok 2012. Je to takisto druhé zváženie kompromisných pozmeňujúcich doplňujúcich návrhov a ide tu o uznesenie za rok 2012. Správa o pokroku Turecka za rok 2012. Preskúmanie kompromisných návrhov, pretože bolo predložených 414 pozmenujúcich a doplňujúcich návrhov. Pani Ria Omen Rujten, máte slovo na 5 minút, nech sa páči. Vážení kolegovia, vážený pán predseda, ja chcem poďakovať tieňovým spravodajcom za tie mnohé hodiny, ktoré sme spolu strávili, za ich odhodlanie, oduševnenie a konštruktívne príspevky a vklady. Naozaj sme mali intenzívne diskusie za ostatných niekoľko týždňov a som veľmi rada, že môžem povedať, že tu ide o spoločné pochopenie obsahu tohto uznesenia. Ja som už predtým povedala, že rok 2013 Pán Preda, poprosím vás. Povedala som, že rok 2013 sa ukáže iste byť veľmi dôležitým rokom vo vzťahoch medzi EÚ a Tureckom a treba zabezpečiť, aby sme náš konštruktívny vzťah posunuli na vyššiu úroveň v atmosfére spoločného pochopenia vzájomnej úcty. Verím, že ob- obnovené zaangažovanie sa do rokovacieho procesu e, je potrebné. Takéto odhodlanie, takéto úsilia z oboch strán, naozaj z oboch strán, sú potrebné. A čo sa týka Turecka, naozaj počerkujeme dôležitosť reformy justície a základných ľudských práv. Toto musí viesť k modernému a plne nezávislému nestrannému justičnému systému. Tretí justičný balíček bol dôležitým krokom, ale je zásadné, aby sa pokračovalo v reformách, v reformnom procese. Štvrtý balíček sa chystá, teraz ho bude prerokovávať parlament. Teším sa na finálny výsledok. Čo je v štvrtom eh, balíčku o sudcoch? Je tu hlavná priorita vysporiadať sa so záležitosťou príliš širokej definície trestných činov za terorizmus v trestnom zákonníku a zákone o antiterorizme. Uznesenie a kompromisy zdôrazňujú dôležitosť toho, že sa rešpektujú základné slobody v širokom kontexte týchto práv, nielen slovom, ale aj v praxi. Myslím si, kolegyne a kolegovia, že Turecko musí zintenzívniť svoje úsilia naozaj a že na druhej strane má aj EÚ urobiť maximum, aby pomohlo Turecku v tomto procese. Myslím si, že keď hovoríme o ľudských právach a súdnictve, potrebujeme nejaké oficiálne porovnávacie etalóny a to sa týka otvorenia kapitol 23 a 24. Tento rok je dôležitým rokom pre vzťahy medzi EU a Tureckom a takisto, keď sa pozrieme napríklad na spôsob, ako prebiehajú rokovania, aby sa vyriešili isté spory, sporné veci. Toto je dôležitá záležitosť, ale máme tu ešte dôležitejšiu a tou je ústava. Oba Obe témy sú dôležité pre uznesenie. Keď sa pozrieme na kurdskú otázku, rokuje sa aj v tejto veci a mohlo by to viesť k historickej dohode, ktoré by vyriešilo kurdskú otázku mierovým a demokratickým spôsobom. Čo sa týka procesu tvorby ústavy, naozaj musíme pochváliť odhodlanie ktoré vidno v tomto procese a takisto chválime občianskú spoločnosť ako celok v Turecku, ktorá podporuje predmetnú iniciatívu. Ale to nestačí. Nede to dosť rýchlo a to ukazujú aj pozmeňujúce návrhy mojich kolegov liberálov. A teraz k úlohe Turecka v regióne. Turecko je dôležitý regionálny hráč. A hrá dôležitú úlohu v stratégii politiky Európskej únie. Treba ho podporiť a povzbudiť, a pozbudí Turecko, aby v zahraničnej politike viedlo dialog s Európskou úniou a ďalšími národmi. Zároveň parlament zdôrazňuje svoju podporu tureckému oduševneniu pre podporu demokratických síl v Sýrii. Hlboko ľutujem, a ešte raz by som to chcela zdôrazniť, že ľutujem rozhodnutie, že sa Turecko rozhodlo nezúčastňovať sa na e, stretnutiach so cyperským predsedníctvom za ostatných 6 mesiacov. Podľa mňa je to premárnená príležitosť, pretože bolo možné začať proces e, a normalizácie vzťahov s tureckými cúrkami žijúcimi na Cypre. Turecko musí splniť svoje povinnosti a musí plne implementovať dodatkové protokoly, ktoré ovplyvňujú, hlboko ovplyvňujú podľa mňa e, rokovania. Toto sú tie najdôležitejšie veci. Myslím si, že som už vyčerpala svoj čas a záverom chcem povedať, ďakujem vám kolegovia ešte raz za všetky tie myšlienky, ktoré ste skoncipovali v pozmeňujúcich návrhoch, za vaše námety Nemohla som prevziať všetky námety, pretože tu nemáme žiadny vianočný stromček na každý si. Každý môže zavesiť svoje želania. Tak to nie je. Musela som vyberať a myslím si, že som pripravila objektívny a vyvážený text. A naozaj ľutujem, že tu nemám kolegov, Kolega Bár, čítal som v novinách, že tu bude a v televízii som tiež videla, že tu bude a bude so mnou diskutovať, pretože chce zastaviť tieto rokovania o Turecku. Nevidím ho, bohužiaľ, je to premárne na príležitosť jeho strany, bohužiaľ. Neviem, prečo sa moji holandskí kolegovia smejú, ale už to musím raz povedať aj nahlas, otvorene a verejne. Ďakujem pekne. Ďakujem aj ostatným kolegom, ktorí sú tu prítomní, ktorí prišli. Ďakujem veľmi pekne, kolegovia. Je tu 14 rečníkov, ktorí sa hlásili o slovo, takže tieňoví spravodajci budú mať 3 minúty a všetci ostatní 1,5 minúty. Prvým, prvá na zozname je pani Flotr, vedúca delegácia. Merci, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím, že tu máme pred sebou správu pani hry eh, o Menrojten, ktorá je vynikajúca, tak ako to povedala. Eh, predchádzali jej mnohé diskusie. Chcem poďakovať za úsilie, eh, ktoré vynaložila, aby našla kompromis veci, e, ktoré pokryli všetky politické ambície, všetky politické žiadosti. Ten nakoniec e, tu máme syntetický a veľmi komplexný e, materiál, veľmi vyváženú správu. Nebolo to jednoduché, pretože tá téma, ktorej sme sa venovali a tie potémy sú skôr delikátneho charakteru a môžu veľmi ľahko nás zaviesť k polemike a myslím si, že tie formulácie, ktoré boli nájdené v rôznych pozmeňujúcich návrhoch, či už ide o otvorenie rôznych kapitol, alebo otázku kurdov, alebo o slobodu vyznania, alebo otázku e, menšín, alebo boj proti diskriminácii, e, potom e, sexuálne vykoristovanie, environmentálne otázky, situácie žen a tak ďalej. Však toto sú delikátne otázky. Myslím si, že veľmi dobre sme ich podchytili, veľmi presne boli zapracované do tohto dokumentu. Myslím si, že tento text bude nástroj, ktorý bude môcť sa využiť pre otázku Turecka čiže pre, využiť pre všetkých tých, ktorí chcú zabezpečiť pokrok demokracii Turecka a ktorí e, naozaj chcú zabezpečiť dynamiku e, v tomto pokroku a vzťah, dynamiku vzťahov medzi Európskou úniou a Tureckom. E, takže snažili sme sa nájsť argumenty, ktoré by sme mohli čeliť tými nacionalistickým a xenofóbnym tendenciám, ktoré by mohli tu a tam vyvstať. Nie, toto je veľmi dôležité, pretože tak ako to povedala Ria, Turecko v súčasnosti sme konfrontovaní takým politickým momentom, ktoré sú naozaj veľmi zásadné pre vývoj demokracie v Turecku. Na jednej strane tu máme eh, ústavný proces, eh, kde je potrebné prsenzie zo strany politických eh, strán, aby sme mohli rozvíjať eh, tú kompromisnú kultúru alebo kultúru zodpovednosti, spolu zodpovednosti politických stran, eh, ktorá, ku ktorej ich vyzývame, eh, aby sme naštartovali negociačný proces, aby sme našli politický, politické riešenie pre otázku Kurdov. Myslím si, že to je zásadné a tá správa naozaj nám poskytuje tie argumenty a podporuje to tých, ktorí chcú sa zbaviť tejto ultranacionalistickej vetvy, ktorá tu takisto je, aby sa zabezpečila demokracia v Turecku aj naozaj vítam. Reálne, eh, že sme našli cez rôzne kompromisy eh, predložené spravodajkyňou tú tie správne slova. Táto správa prichádza v tej chvíli, kedy v Nemecku, vo Francúzsku minulý mesiac bolo stiahnuté veto. Môžeme teraz konečne očakávať nové naštartovanie, nový štart. Avšak e, nie som spokojná napríklad s otázkou Cypru Myslím si, že Cyper má teraz prezidenta, ktorý naozaj je mimoriadne odvážny, ale nachádza sa aj takisto mimoriadne špecifickej situácii. Musí teraz zachovať ekonomiku, musí uh, uh, zohľadniť občanov a musí naštartovať proces pre opätovné zjednotenie ostrova. Preto Európsky parlament musí vyslať silný signál podpory politickej vôle a myslím si, že tie výhľadky, ktoré máme pred sebou na základe pozorovateľov cypersko-tureckej Eh, eh, otázky je eh, zakotvený aj v tom, čo bolo spomenuté v slovami novej teda cyperskej vlády. Myslím si, že cyperská otázka bude mať naozaj veľký dopad na túto komplikovanú situáciu, ktorá vládne tomuto ostrovu. Pani kolegyňa, nie je možné potom Ehm, brať čas ostatným, pretože máme ešte ďalší bod na diskusiu a o 12. Mm, tu budeme mať komisára Füleho. Ehm, ja ehm, viem, že to nie je elegantné, aby som vám teda ukončil alebo urezal ten váš rečnický čas, tak vás poprosím, berte ohľad na ostatných a skúste dodržať váš rečnický čas. Pán Objol. 3 minúty. Dúfam, že to nebude teda môj eh, prípad, pokiaľ ide o môj príspevok. Ja som už povedal v tej prvej diskusii na tomto výbore, že to eh, nebolo by eh, slušné gesto, keby sme nepovedali, že naozaj je to veľmi dobrý návrh. Bolo by to inteligentný egoizmus, pretože tie rozkoly a tak ďalej sa môžu veľmi rýchlo Eh, ukázať, ale my sme sa posnažili to mm, dobre zohľadniť. Čiže mali sme tu eh, niečo čo by mohlo byť veľmi dobrým impulzom zo strany Európskeho parlamentu pre eh, rokovania s Tureckom. Toto už eh, trvá 7 rokov. Máme tu eh, kontradiktorné dopady. Na jednej strane strata verejnej mienky a podpory verejnej mienky na Turecku, ale myslím si, že môžeme pozitívne bilancovať dopady vzhľadom na rôzne reformy, ktoré prebiehajú v Turecku a ten reformný proces. A myslím, že sa nám podarilo ponechať tú Európsku dopravskú líniu, ktorá je veľmi dôležitá. Našim cieľom bolo venovať sa alebo zhodnotiť tie príležitosti aj s tými pozitívnymi ako aj negatívnymi stránkami. Poprvé, tu máme určitú zmenu, pokiaľ ide o víziu jednotlivých vlád členských štátov. Boli tu Eh, otvornenejšie, pragmatickejšie prístupy niektorých. Na druhej strane tu máme regionálnu obrovskú krízu v tejto krajine, ktorá eh, núti nás pracovať eh, oveľa intenzívnejšie na tých vzťahoch a na čo najlepšej spolupráci s Tureckom. A poďalšie to nie je o nič menej vážne, je to veľmi komplikované Eh, dúfam, že tie eh, diskusie eh, s vládou ohľadom kurdskej otázky sa pohnú ďalej, ale my sme sa snažili dosiahnuť čo najväčší konsenzus, čo najvyššiu podporu e, pre túto správu zo strany Európskeho parlamentu, s tým, že sme vždy e, zohľadňovali tie dopady na Turecko ako aj na Európsku úniu. Takže máme v tomto zmysle e, nie len byť, vypovedať o našich názoroch, ale snažili sme sa zohľadniť aj tie dopady. Snažili sme sa pozitívne podporiť tento program, podporiť negociačný proces, podporujeme otvorenie nových kapitol v rámci tohto negociačného procesu. Myslíme si, že potrebujeme oveľa väčší ešte e, pokrak, pokiaľ ide o slobodu vierovýznania, e, tlače, médií a tak ďalej. Tu sme úprimní. E, v tejto otázke takisto si myslím, že potrebujeme naďalej trvať na oddelení moci a takisto aj o, na zavedení nestranného, transparentného právneho a súdneho systému. Podporujeme rokovania medzi Eh, tureckým, eh, eh, tureckou vládou a otázkou odžalana, aby sa našlo pacifické riešenie a takisto podporujeme otvorený ústavný proces. Ja chcem poblahožovať pani spravodajkyni. Myslím, že tá práca bola síce obťažná, náročná, ale ten výsledok je pozitívny. Ďakujem pekne, pán Duff. Um, uh, Ďakujem veľmi pekne. Skupina ALDE vo veľkej miere a aj srdečne podporuje návrh správy. Lutujeme, že v roku 2012 sa zdá, že Turecko sa zmieta vo vnútorných problémoch a zdá sa, že stráca kontrolu nad svojimi európskymi vzťahmi. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme v tomto období medzinárodnej krízy v Saheli, na Blízkom východe, v Stredomorí, venovali pozornosť tomu a očakávali, že Turecko prispôsobi svoju zahraničnú a bezpečnostnú politiku e, k týmto problém, s týmito problémami e, prispôsobí EÚ a NATO. A e, prezident Erdogan je posl- premiér Erdogan je pozvaný na zasadnutie Európskej e, rady, ktorá sa bude zaoberať otázkami bezpečnostnej politiky. V oblasti ústavnej reformy vieme, že premiér Erdogan sa vyhráža, že by zaviedol prezidentský režim. To by predstavovalo veľké riziko, si myslím, pre rast pluralistickej demokracie pluralitnej demokracie. A určite by to vyvolalo výbuch v, v medzistranických rokovaniach. A táto hroz, je tu hrozba pri veľkej centralizácie v Turecku, čo by vôbec nenapomáhalo riešiť, vyriešiť turec, kurdskú krízu. A v tej istej súvislosti ľutujeme rastúci autoritársky a konzervatívny tón, áno, konzervatívny tón vlády. A samozrejme, e, ľutujeme, že vôbec nedochádza k pokroku v cyperskej otázke. Ak by malo e, Turecko E, aspoň len snahu vyjadriť niečo ako e, približenie sa k riešeniu Cypru, tak teraz je tá správna doba. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste dodržali čas. Teraz pán Van Norden, 3 minúty. Nie je tu. Takže pán Hadži Georgiu na budúce. Ďakujem, eh, pán eh, predseda. Ľutujem, no, že nemôžem hovoriť po, po pánovi, pán Organovi. Eh, chcem povedať len dve slova ohľadom vyhliadok vstupu Turecka čo môžeme povedať k tomuto, tak aby sme hovorili otvorene, úprimne, aby sme nikoho neukolísali ilúziami. Nie je veľa európskych krajín alebo európskeho Eh, obyvateľstva, ktorí by si želali, aby Turecko eh, vstúpilo do Európskej únie a zároveň aj v Turecku je veľmi silný prúd e, proti vstúpeniu EÚ. Chceme podporiť e, síce prístupový proces, ale treba na to pochopiť, že tento proces prechádza cez nikoziu, pretože ak nebude vyriešená e, cyperská otázka, tak ak Turecko sa nebude snažiť vyriešiť, nájsť riešenie pred Cyprus, tak potom táto nádej pristúpenia Turecka do EÚ E, skončí. Je potrebné hovoriť takisto aj o otázke cyperského tureckého obyvateľstva. Tie veci je potrebné povedať na rovinu. Väčšina obyvateľstva, ktoré, je, ktoré e, e, bývajú v, na, tureckom, na, okupo, na území Cypru okupovaného Tureckom, to sú osadici, ktorí boli zaslaní tam z Turecka, takže to pozorovatelia, eh, ktorí sú na mieste, sú tureckými pozorovateľmi. Takže myslím, mne sa zdá, že tie veci sa hýbu v, turec- v kurdskej eh, otázke. Dúfam, eh, pretože je potrebné to urobiť v záujme Kurdov, ako aj Turcov. Myslím si, že premiér sa nesnaží tu e, získať e, hlasy a mohol byť e, ten prvý, ktorý by mal si zabezpečiť prezidentský status budúcnosti pána Fan Orden. Ďakujem veľmi pekne. Ospravedlňujem sa, že som až teraz prišiel, ale mal som tu návštevu zo svojho volebného okrsku a musel som s nimi hovoriť. Ale vaše stretnutie, naše stretnutie samozrejme rovnako dôležité. Chcem v prvom rade zablahoželať k spravodajkyni, ktorá vypracovala naozaj dobrú správu. Ako vždy, Ria, možno sa nezhodieme vo všetkom, čo neprekvapí, ale celkové je to dobrá správa. A je tu len jedna vec, o ktorej by som chcel hovoriť, a to je Cyprus. Ja viem, že ľudia povedia, že toto je správa o prístupe Turecka, nie o Cypre. Ale všetci vieme, že uznesenie o Cypre je, respektíve vyriešenie Cypru je dôležité a zásadné pre riešenie vstupu Turecka. Ja myslím, že sa na tomto zhodneme, aj keď to nie vždy explicitne hovoríme. A potom je tu ešte jedna konkrétna vec, na ktorú by som chcel upozorniť, a to je otázka reprezentácie, zastúpenia tureckých e, cyperčanov v tomto parlamente podľa zmluvy, podľa zmluv všetci občania EÚ majú právo na, práve, na plá, priame zastúpenie v parlamente. A my, ako Európska únia, sme tiež slúbili kontakt a zastúpenie tureckým Cypriotom. A nejako sa nám to nedarí plniť z dôvodov, ktorým mnohí z nás asi aj rozumejú. Určite nastal čas splniť naše sluby a riešiť túto otázku zastúpenia. Samozrejme, že sú tu aj ďalšie veci, ale ja som sa chcel zamerať na túto konkrétne. A mám konkrétny pozmenujúci návrh, ktorý je tristosedemnáctka ktorý dúfam by ste mohli považovať za vhodný kompromis, ktorý by ďalej posunul vývoj. A obávam sa, pán predseda, že možno mám podporu z krúhov, ktorí nie sú moji zvyčajnými e, spojencami, že je to možno e, podpora iných členov na dosiahnutie takéhoto kompromisu. Takže chcem len upozorniť e, kolegov na tento pozmenujúci návrh. Chcem vás požiadať o strpenie a o to, aby sme našli ďalšie riešenie, cestu vpred. Ďakujem. Teraz pán Franka, 3 minúty. Pán Brakos, ďakujem pekne. Pán... Ďakujem pekne, pán predseda. Najprv by som chcela poďakovať pani Rí Oven Ruiten ktorá eh, naozaj eh, obsiahla eh, túto záležitosť v správe, ktorá bola plná háklivých miest, zabezpečila to, že tá správa je vyvážená a že sa zaoberá situáciou, ktorá teraz vládne v Turecku, netreba strácať zo zreteľa, že Turecko je obrovská krajina, ktorá má rôzne centra moci, buď viditeľné alebo neviditeľné za posledných pár rokov, že sú to centra moci, ktoré si ešte stále ponechali svoju vplyv, tak ako sme to videli v afére Ekon, a, a ktorých existenciu môžeme si všimnúť pri rôznych príležitostiach. Dôležité je to, aby správa bola vyvážená aby eh, bola vyvážená, eh, aby bolo prihľadnuté na rešpekt voči eh, tureckému štátu a voči ich vzťahom s inými krajinami. Myslím si, že tá správa to veľmi koherentným spôsobom zabezpečila, veľmi rozumne obsiahla tieto veci. Ja nebudem súhlasiť s tým, čo povedal fan Orden. Ak pridáme pozmeňujúce návrh ako napríklad 300 17 pána pán Ordena, tak stratíme túto rovnováhu a vytvoríme oveľa viacej problémov, ako vyriešime. V skutočnosti e, Cyperská republika e, rešpektuje e, hlasovacie právo tureckých cyperčanov. Jediná ťažkosť spočíva v tom, že je potrebné ozrejmiť, kto sú Turci a kto sú tureckí cyperčania v tejto záležitosti. Pre vstup eh, alebo pre pristúpenie Turecka ešte hm, pred nami je dlhý kus cesty, ale pokiaľ ide o pozmeňujúce návrhy, chcela by som, chcel by som odporučiť eh, spravodajkyni, aby pozmenila kompromisný návrh číslo 3. S tým, že by sa pozmenil alebo nahradil text eh, slovom nezákonný v kompromisnom návrhu 8 by sme mohli prevziať odsek z tohto kompromisu a dodať ho do 21. Vítam kompromisný návrh 15, pokiaľ ide o školu Chakis a o jej otvorenie a takisto aj kompromis 18 za zosúladenie s deklaráciou OSN s morským právom a s tým, že protokol musí byť okamžite ratifikovaný zo strany Turecka. Vidím, že už sa tu viacej nezviedujeme o porušovaní leteckého a námorného priestoru a dokonca ani o ohrození alebo nebezpečenstvo z belli, ktoré bolo e, spustené, ktoré sú veľmi zlé pre stabilitu a takisto mier pre tomto región na svete. Pre ďalších rečníkov máme po minúte a pol. Prvá je pani Boskurt. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predseda. Iba krátke poznámky. Chcela by som pani Rie Omen Rajten zablahoželať. Každý rok sa potýka s touto spletitou správou a myslím si, že odvádza výbornú prácu. Druhá vec, ktorú chcem povedať je, že Dúfam, že tento rok to tak nebude. Ale je to správa o Turecku. Zaoberáme sa tu Tureckom. Turecko ako také je už dostatočne komplikované, aby sa ním človek zaoberal. A nemala by to byť správa o Cypre. Nie je to o Cypre. Je to o Turecku. Takže skúsme zvážiť plusy a minusy Turecka. Ďalšia vec je, súhlasím s, Rio, s Rio Omenreiter, aby sa obnovili úsilia v kapitolách 23 a 24, pretože zameranie na ľudské práva je skutočne dôležité pri právach detí, žien, skupiny LGBT, médií. Naozaj chceme mať istú páku na Turecko a ak tomu tak má byť, tak potrebujeme reálny dialog a otvorenie týchto kapitol. Turecko by takisto mohlo odviesť vynikajúcu prácu, ak by prijalo štvrtý balíček sudcovskej reformy a takisto aj proces e, obnovovania ústavy je zásadne dôležitý. Ďakujem za rečnícky čas. By som chcela požiadať o rečnícky čas a ďakujem za slovo. Pán Sofokleos má teraz slovo, hovorí pán predseda. Musím povedať, že Spravodajkyňa sa snaží vyváženým spôsobom e, predložiť svoje stanovisko, pokiaľ ide o otázku Turecka. Avšak e, e, musím povedať, že nesúhlasím s celým radom pozmeňujúcich návrhov, ktoré sa týkali kurskej menšiny a ich izolácie, takisto riešenia turecko kureckých eh, vzťahov, eh, výboru pre eh, stratených a ďalších otázok. Pokiaľ ide o obmedzenie rečníckého času, nemôžem sa zmieniť o všetkých pozmeňujúcich návrhoch, s ktorými nesúhlasím, pretože musím rešpektovať ten čas, ktorý ste mi poskytli a upresniť len dve, tri veci. Priamy obchod je pozastavený s tým, že bola zamietnutá právna báza Eh, zo strany právneho základu Európskeho parlamentu, k tomuto sa nemôžeme eh, vyjadrovať na pôde výboru pre zahraničné veci tohto parlamentu. Pokiaľ ide o turecko-cyperské eh, vzťahy a otázku tureckých cyperčanov, toto všetko by malo, by mohlo viesť k ešte väčšiemu rozdeleniu Cypru, pretože oni by mali mať viac menej aktívne a pasívne volebné právo a nemali by mať prekažky, ktoré sú kladené ich Eh, zástupcom. Eh, častokrát eh, na toto zabudáme. Izolácia tureckých cyperčanov, tak ako ich voláme, nemôže byť e, umelo spájana s inými podmienkami. Pokiaľ ide o tých stratených, e, tak musíme konštruktívne spolupracovať e, s výborom pre stratené osoby a do všetkých vojenských oblastí povoliť vstup. Turecko je veľmi dôležitým partnerom pre Európsku úniu, avšak aj iba za jedné podmienky, že bude eh, vyriešená otázka eh, Cypru eh, v súlade s rezolúciou OSN. Ďakujem pekne, pán Watson. Uh, uh, uh, Ďakujem za slovo, hovorí pán Watson. Chcem pridať svoje poďakovania k tým, ktoré odzneli a ktoré patria spravodajkyni za túto správu a za spôsob, akým sa vysporiadala s touto správou. Zdá sa mi, pán predseda, že potrebujeme vyváženosť aj v tých najťažších otázkach je to vyváženosť, ktorá vezme, vezme do úvahy veľmi ťažkú situáciu, ktorej v súčasnosti čeli predmetná krajina. Ale je, je tu aj zlyhanie Európskej únie, pretože sa nevysporiadala s otázkou vzťahov medzi komunitami na ostrove A myslím si, že tu záležitosti, ktoré sa majú možno riešiť aj cez OSN. zkrátka treba prijať vyvážený prístup k tomuto, tejto správe. Pani Teokaros má slovo, hovorí pán predseda. Ďakujem, pán predseda niektorí z našich kolegov vyvíjajú veľké úsilie preto, aby zabranili tak zjednoteniu Cypru, ako aj vstupu Turecka do Európskej únie. My chceme pomôcť Turecku, aby mohla, mohlo vstúpiť do Európskej únie, ale žiaľ Bohu, keďže máme pani Flotr a takisto pána Fanbornena, ktorý vám hovorí o zastupcov e, Severnej e, časti Cypru, tak vidíte, kde sú tie prekažky pre vstup Turecka do Európskej únie. E, Cyperská republika. Ako chcete, aby teda Cyperská republika za týchto podmienok podporovala vstup Turecka do Európskej únie? My sme vyvinuli úsilie preto, aby sme normalizovali naše vzťahy s Tureckom, hlavne, pokiaľ, hlavne počas cyperského predsedníctva. Predkladali sme návrhy pokiaľ ide o FTIP. Turecko však nereagovalo, pokiaľ ide o kompromisné návrhy 18 a 24 tam sú protiročenia, pretože na jednej strane hovoríme, že Turecko musí e, už e, rešpektovať morské právo a musí prestať e, zabraňovať francúzským alebo americkým lodiam, ktorí v tomto regióne pôsobia, vstúpiť do ich vysostných vod. Prečo chceme otvoriť ďalšie kapitoly, keď Turecko toto nedodržiava? Prečo by sme mali otvárať kapitolu 15? pokiaľ ide o vzhľadom na ich eh, správanie v tejto otázke. My musíme dodržiavať komunitárne právo a Turecko musí eh, dodržiavať tiež komunitárne právo, pretože ak nie, tak sa nepohneme vpred. Ďakujem pekne. Ďalšia grecká rečníčka, ja by som chcela e, poblážať pani Omen, ktorá pracovala na tejto veľmi ťažkej otázke, pretože e, je potrebné sa zmeniť, že tu sú veľmi e, haklivé hlavne tri témy, ktoré predstavujú prekažky. Najprv, pokiaľ ide o nedodržovanie ľudských práv, v Turecku je potrebné najprv spustiť reformu a urýchliť ju. Po druhé, otázka kurdskej menšiny, tak ako to bolo na začiatku. A potom cyperská otázka. Turecko spôsobilo veľkú chybu, pretože neuznáva krajinu, ktorá je členským štátom Európskej únie. A žiaľ Bohu, Turecko neaplikuje protokol, ktorý by malo aplikovať. Je to záväzok, ktorý e, Turecko musí e, splniť. Ide tu tiež o e, presta- o, o stopnutie tohto mýtu tej cyberskej izolácie, je e, potrebné e, si e, sa zamyslieť aj nad tým štatutom tých pozorovateľov a tureckých, medzi tureckými cyperčanmi. Je potrebné naozaj zabezpečiť, aby Turecko splnilo svoje záväzky. Okrem toho, vy ste mi dali teda jednu minútu a pol, alebo iba jednu minútu. Dobre, ešte môžem hovoriť. Myslím, že tu máme protureckú kampaň, ktorá opätovne eh, obnovila otázku priameho obchodu. Hovoríme opätovne o eh, zastúpeniach eh, Turecka, pričom eh, tureckí cyperčania, pokiaľ sa chcú zúčastniť na voľbách, tak majú absolútne právo na toto urobiť. Pani Kopa, tri veci, len veľmi rýchlo. Na začiatok by som chcela poďakovať a pani Omen Ruiten za jej vynikajúcu prácu. Poprvé, otázka ľudských práv. Vieme, že e, situácia je e, v tejto oblasti veľmi tragická v Turecku. Žiaľ Bohu, sme nemohli skonštatovať, že by prišlo nejakému e, zlepšeniu. Stále Turecko zostáva jednou z najnebezpečnejších krajín, pokiaľ ide o slobodu prejavu. A to je e, vec, ktorá v pozmeňujúcich návrhoch, ako aj v texte je zmapovaná. Po druhé, Cyper, Rus. E, Cyprus zažíva veľmi ťažké obdobie, e, jedno z najťažších vo svojej histórii. Nemôžeme ešte ho zaťažiť ďalšou záležitosťou, nemôžeme na plecia nového prezidenta hodiť ďalšie bremeno, ktorý sa snaží zabraniť krachu tejto krajiny. Problém e, spočíva aj v tom, že e, sa odmieta e, z tureckej strany vôbec diskutovať o tejto otázke. Premiér, grecký premiér sa onedávno odobral do Turecka a nemohol skonštatovať žiaden pokrok v otázke bilaterálnych vzťahov medzi tými dvomi krajinami, pretože Turecko ešte stále odmieta rešpektovať e, námorné právo a pokiaľ toto nebude vyriešené, samozrejme, že nemôže byť e, žiaden pokrok v tejto otázke pani Janiku. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, v mene mnohých e, greckých kolegov, ktorí už spomenuli viaceré otázky. By som sa ku nim pripojila, avšak zdôrazním len dve veci Eh, pozmeňujúci návrh 355, kde sa hovorí o kazus belis, čiže o rozhodnutí veľkom tureckom zhromaždenia, podľa ktorého ak Grécko bude aplikovať medzinárodné eh, dohovory, ako je napríklad medzinárodný námorný dohovor, tak Turecko mu vyhlási vojnu. To je e, e, trošku e, prehnané zo strany krajiny, ktorá na jednej strane neuznáva členskú, štá, členskú krajinu EU a na druhej strane sa toto odváži povedať. A potom, pokiaľ ide o porušovanie námorného leteckého priestoru, my sme už poskytli všetky údaje pre pozmeňujúce návrhy, všetky tie pozmeňujúce návrhy, ktoré sme predkladali, avšak teraz chcem vyzvať pani Omen Ruiten, aby akceptovala tento pozmeňujúci návrh, ktorý sa týka práve e, porušovania týchto e, noriem. A po tretie, e, zástupcovia tureckých cyperčanov. Tento problém neexistuje. Títo zástupcovia alebo ich právo už je, myslím si, jasne ošetrené a ne, nemali by sme e, ďalší e, problém nám tu e, predkladať. Ďakujem pekne, pán Peterle. Kolegici Riomen Rujten tam, že za šesto poručilo na predku Turčie. In... Ja by som chcel želať, za odvedenú prácu. Vždy sú správy pani Omen Rujten vyvážené a vždy majú v sebe optimistické prvky. Dokonca sa, to, tá, sa tu dá nájsť slovo vítame v tejto správe oveľa častejšie ako slovo ľutujeme napríklad. Zdieľam názor spravodajkyne, že treba sa znova naštartovať nové rozhodné a oduševnené kroky. Z oboch stran treba urobiť a sú tu aj argumenty, prečo vzťahy medzi EÚ a Tureckom by sa malo prehl, by sa malo prehlbiť. Čo sa týka ústavného procesu, dôležité je, že pokračuje. Aj to, že rokovania s Kurdmi pokračujú. Dlho sme čakali, aby sa takéto niečo udialo a Cyperská otázka, e, myslím si, že s tým by sa, tým by sa nemalo počítať iba v prístupovom procese. Cyperský problém sa musí vyriešiť bez ohľadu na prístupový proces. To by jednoducho celé celé riešenie otázky významne zlepšilo. Samozrejme, zostávame na svojom stanovisku z minulých rokov, že treba urobiť maximum, aby sme zlepšili atmosféru, v rámci ktorej by sa dalo priniesť riešenie. Som vďačný spravodajkynie za to, že prijala jeden z mojich pozmeňujúcich návrhov, ktoré sa týkali liberalizácie víz. Teraz, pani Omen Rajten, máte 3 minúty na komentáre. Dovolte mi ešte raz povedať, že vždy sme sa pokúšali skoncipovať takú správu o pokroku, ktorá je otvorená, objektívna a férová. Myslím si, že keď sa pozriem na férovosť, na spravodlivosť, tak predovšetkým musím povedať, že nie je to správa o Cypre. Pozrite sa na hlasovací zoznam. Uvidíte tam, že väčšina pozmeňujúcich návrhov, ktoré sa týkajú veľmi, veľmi špecifických tém vo vzťahu medzi Tureckom a Cyprom, Vidíte, že ich nechcem, aby boli prijaté. Nechcem ich prijať. Ale keď hovoríme o spravodlivosti, tak tiež sa treba pozrieť na tie pozmeňujúce návrhy, napríklad 3, 11, 17 a 19. Videli sme už tu, že prebieha rozprava, veľká diskusia o týchto veciach, ale ja si myslím, že by nemali byť prijaté. Čo by som chcela, a nová vláda má dokonalú šancu na normalizáciu vzťahov medzi dvoma časťami ostrova, o ktorom hovoríme. A na tomto treba pracovať. Nie je to správa o Cypre, ale keď chcem odpovedať svoju, svojmu kolegovi Watsonovi, všetko, čo ste spomínali, tam je. Poprosím vás, sledujte pod, hlasujte podľa hlasovacieho zoznamu, sledujte mňa. Vieme, že sú kroky, ktoré musia prísť z európskej strany, sú kroky, ktoré musia prísť z tureckej strany, ale je tu istá ferovosť a spravodlivosť v hre, ktorú treba ctiť. Neodporúčam, neodporúčam aby sa podporili 3, 11, 3, 17 a 3, 19. Pretože naozaj môžu narušiť pozitívny vývoj. Uh, Kolegovia, ďalším bodom je zásada OSN a to je zodpovednosť chrániť. E, Spravodajkynia je pani Brantnerová. Áno, vidím vás. Je to druhé posudzovanie tejto správy. Máme 137 pozmeňujúcich návrhov a 18 kompromisných návrhov. Dávam vám hneď slovo na vyjadrenie. Možno počkáme ešte minútu. Milí kolegovia, Vážený pán predseda, ako ste povedali, je to druhý krát, čo tu diskutujeme túto správu v našom výbore a mali sme pomerne veľa pozmenujúcich návrhov, aj veľmi dobrých. A chcela by som sa poďakovať tieňovým spravodajcom za dobré vstupy, za konštruktívne včerajšie stretnutie. Došli sme k viacerým kompromisom, ako ste povedali, a preto ten zoznam kompromisov je pomerne dlhý, ale ukazuje, že spoločne rovnako vnímame toto odporúčanie. Ďakujem aj pánovi Kešmenovi z DV za jeho stanovisko a jeho návrhy budú predložené formou ústnych pozmenujúcich návrhov a ich prijatie veľmi odporúčam, len veľmi stručne k obsahu. Hlavným cieľom tohto odporúčania je podporiť dôsledky tejto povinnosti pre naše vonkajšie kroky a čo to znamená, keď chceme realizovať túto zásadu e, zodpovednosti za ochranu. My sme podporovali toto, toto odporúčanie, ale Neuvažovali sme o tom, že aký by mal byť európsky koncenzus, ale ani sme nepredvídali nejaký ďalší vývoj na úrovni OSN, čo je ďalšia oblasť, kde diskusie pokračujú samozrejme. Myslím si, že je tu veľmi mnoho užitočných a inovatívnych prvkov v kompromisných návrhoch, napríklad zahrnúť do ročnej správy vysokej predstaviteľky o e, spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike práve tento aspekt zodpovednosti za ochranu. A druhý aspekt je lepšie e, zahrnutie do európskych delegácií vo forme zisťovania, prevencie a konania v prípade potenciálnych E, situácií, ktoré obsahujú rôzne trestné činy. A potom je tu, aby osobitná predstaviteľka pre ľudské práva zahrnula túto tému do e, činnosti v rámci vonkajšej služby. A napokon posilnenie prevenčný prvok RTP, čo je v súlade E, s cieľmi OSN. Sú tu dve otvorené otázky, ktoré by som, na ktoré by som chcela upozorniť a tie vyplynuli aj zo včerajšieho stretnutia tieňových spravdajcov. Poprvé je to otázka vzťahu medzi zodpovednosťou za ochranu a humanitnými akciami. E, ZZO sa týka aj humanitného práva. Vieme, že tu máme aj zástupcov z ECO a bolo by si veľmi zaujímavé počuť aj ich stanovisko. A humanitné aspekty by nemali byť e, prostriedkom na implementáciu ZZO. E Toto je politický koncept a mali by sa preto tieto dve veci jasne rozlišovať, tak ako je to uvedené v odporúčaniach ale bolo by znovu zaujímavé vypočuť si vaše vyjadrenia. Druhá vec, kde sme mali medzi sebou troška rozdiely. Včera bola väzba medzi ZZO a Medzinárodným trestným tribunálom súdom. Tu by bolo tiež zaujímavé počuť vaše názory. Myslím si, že ZZO je o medzinárodnom trestnom práve, keď chceme dosiahnuť spravodlivosť vo veciach trestných činov, zločinov. A preto boli pozmenujúce návrhy pani Čaky veľmi dôležité. Teším sa na vaše vyjadrenia a znovu vám ďakujem za veľmi konštruktívnu spoluprácu, ktorú sme mali pri tomto odporúčaní. Ďakujem. Ďakujem. A pán Delbaje, nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Chcel by som povedať, že by bolo veľmi dobre, keby pán komisár File bol k tomuto bodu a mohol by nás poučiť adekvátnym spôsobom. A preto sa budem snažiť e, zneužiť rečnícky čas len veľmi krátko. Najprv by som chcel poblahoželať pani spravodajkyni Ri Omen Rujten za túto prácu, ktorú vykonala a chcem vyjadriť svoju spokojnosť e, s tým, že napriek e, niekoľkým rozdielným názorom, ktorý sama ona vyjadrila k ním, sa nám podarilo dospieť e, k týmto kompromisným návrhom. Spomeniem len e, to, že nie je žiaden problém s aby nebol problém e, pri, pri príchode komisára Filaho, že sme predložili dva ústne pozmeňujúce návrhy na dva témy, ktoré podľa mňa sú najdôležitejšie a ktoré už boli zozuladené s názorom spravodajkyne. Jeden sa týkal toho, aby sme navrhli tomuto parlamentu aby predložil eh, piatim eh, členom Bezpečnostnej rady OSN, aby zohľadnili eh, možné schválenie kodexu správania aby sa obmedzilo využívanie práva veto pre také tie bežné ťažkosti, pre také témy, ako je genocída alebo otázka vojny, etnické čistky a takisto Mm, eh, zločiny proti ľudskosti. A takisto chceme posilniť tú myšlienku, že eh, na základe zodpovednosti ochraňovať eh, občanov, tak v prípade teda tých štyroch, ktoré som spomenul, že nikdy nemôžeme sa brániť zodpovednosti ochraňovať ako akúsi určitú zámienku, ktorá sa začala používať pre rôzne strategické, politické a ekonomické záujmy krajín, ktorí e, pritom skúšali tieto princípy, ako je napríklad e, zámer zmeniť e, režim konkrétnej krajiny, aby sa mohlo toto využiť. A preto mám ma, ma to viedlo k tomuto nápadu predložiť kodex správania, pretože sme všetci vážne znepokojení ohľadom toho, že také e, prípady ako napríklad Síra ešte stále sú, e, plát, e, to, tá situácia tam nadalej trvá na hambu medzinárodného spoločenstva ako aj Európy práve kvôli tomu, že existuje toto právo veta na Bezpečnostnej rade OSN. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, madam Ninsky. Ďakujem veľmi pekne, milí kolegovi, a budem veľmi stručná pri vyjadrení názoru EPP k správe o zodpovednosti za ochranu. V prvom rade sa chcem poďakovať pani Brantnerovej a tieňovým spravodajcom za ich konštruktívnu prácu a spoluprácu pri správe. Myslím, že sme dosiahli dobrý kompromis k e, textu, čo odráža názory, postoje rôznych politických skupín v tomto parlamente a preto EPP podporí celú správu. My ako poslanci sa snažíme iniciovať debatu o európskom postoji k zodpovednosti za ochranu. Táto správa je len prvým krokom v procese a dúfam, že naše odporúčania budú akceptované a realizované v najbližšej budúcnosti tak, že Európska únia sa bude etablovať ako vedúca síla v medzinárodnej debate o zodpovednosti za ochranu. Ďakujem. A teraz pani Šake, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne a ja budem veľmi stručná, lebo komisár sa blíži a my sme veľmi radi, keď vidíme, že e, návrhy ALDE boli zapracované a celá správa sa snaží posilniť úlohu EÚ a objasniť spôsob, akým sa má a môže využívať zodpovednosť za ochranu. Je to potrebné, keď sa pozrieme na tie hrozby, ktor, e, genocíd a e, zločinov proti ľudskosti, ktoré vidíme na mnohých miestach vo svete. A súčasne sa pozeráme na to, že čo by mohol byť dobrý správny právny základ na odpolitizovanie ZCO. Chcem len zdôrazniť ten bod, o ktorom už hovorila spravodajkyňa, to je, že v mnohých nedávnych diskusiách došlo k určitým nejasnostiam. Počuli sme o niektorých skupín občianskej spoločnosti a organizácií na poskytovanie pomoci a ďalších aktérov, že použitie základov humanitného práva by mohlo ohroziť ich prácu. Ale podľa mňa je úplne jasné, že právny základ pre zodpovednosť za ochranu e, spočíva aj v humanitnom práve a preto potrebujeme toto viacej objasniť. Musíme zdôrazniť medzinárodné humanitné právo, utečenecké právo, vojenské právo, vojnové právo v zásadách tohto uznesenia a ja dúfam, že dosiahneme súhlas každého. Ak nie, tak potrebujeme ešte diskutovať o tom, aké sú obavy tých, ktorých vyjadrili. Ďakujem. Komisia. Chcú tu ešte ďalší recníci? takže okrem komisie. Ja som z DG Európska komisia. Ďakujem veľmi pekne spravodajkyni za to, že sa môžem vyjadriť k tejto správe. Podstata koncepcie ZZO je veľmi vítaná a preto aj správa Európskeho parlamentu je veľmi vítaná, pretože jej cieľom je ochrana civilného obyvateľstva pred najväčšími vojnovými zločinmi. Chcem však zdôrazniť dve veci, ktoré sú potenciálne problematické, pokiaľ ide o ich e, e, dopad na e, humanitné právo. Musíme rozlišovať medzi koncepciou ZZO a medzinárodným humanitným právom, prvotným právnym nástrojom, ktorý vychádza z dohovorov zo Ženevy z roku 1949. ZCO je politický koncept, ktorý ešte nedosiahol úroveň medzinárodnej normy, aj keď sa odvádza od medzinárodných noriem a vrátanie medzinárodného humanitného práva. Medzinárodné humanitné právo poskytuje všeobecne akceptované právne záväzky, pretože tieto štyri e, ženevské dohovory ratifikovali všetky štáty Okrem toho, rozsah povinností štátu podľa medzinárodného práva je oveľa širší, než je to v prípade trestných členov, kde sa uplatňuje ZCO. Treba zalúčiť, že koncepcia ZCO sa e, nebude zasahovať do širokých povinností štátov v rámci medzinárodného humanitného práva a musíme ďalej rozrišiť medzi ZCO a zásadami humanitných akcií, opatrení. Sme veľmi radi, že je to veľmi e, dobre spracované v stanovisku DV. Zásady humanitných opatrení nemajú brániť ZCO a nemajú byť ani chápané ako ZCO. A preto treba jasne rozlišovať medzi mandátmi humanitných Eh, operácií, vrátanie vojenských, politických, eh, právnych a iných aktérov. Toto je veľmi dôležité, aby sme zabezpečili, že humanitní pracovníci sú vnímaní ako nestranní v súlade s medzinárodným humanitným právom a aby sa zabranilo tomu, že sa ohrozí efektívne poskytovanie humanitnej pomoci tým, ktorí ju potrebujú a že sa ohrozí bezpečnosť humanitných pracovníkov. Ďakujem veľmi pekne. Tri minúty ešte spravodajkyni na zhrnutie. Ďakujem veľmi pekne. Myslím, chcem sa poďakovať komisii za vysvetlenie a chcem využiť túto príležitosť na to, aby som spomenula jedno rozdelené hlasovanie, ktoré by som chcela mať vo štvrtok, zajtra. Týka sa to pozmenujúceho návrhu 133, kde hovoríme o úlohe EÚ v Spojených národoch. A je to tá posledná časť, ktorá hovorí riešiť otázky jediného kresla v Rade bezpečnosti. Ja viem, že je to pre niektoré skupiny a niektorých poslancov troška problematické, takže preto tu navrhujem takéto rozdelené hlasovanie, pretože takto to bude pre nás e, jednoduchšie. Myslím si totiž, že by, ja viem, že by nám veľmi pomohlo, keby sme mali jedno kreslo v Bezpečnostnej rade, ale nechcem, aby zbytok správy závisel na tomto jednom rozhodnutí pokiaľ ide o tie ďalšie veci, budeme mať niekoľko hlasovaní k tomu, čo som už spomenula. A chcem zdôrazniť to, čo povedá pani Lenský. Je to, prvý krok, je to len prvý krok v procese a takto to treba aj vnímať. My chceme, aby inštitúcie na tomto pracovali a aby boli aktívnejšie a aby znovu oživili diskusiu a realizáciu z ECO v tých časoch, keď o tom veľmi pochybujeme. A tu máme na mysli tie staré predstavy o medzinárodnom práve. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Milí kolegovia, pán e, komisár by mal každú chvíľu prísť. Hlasovanie bude zajtra o 9. To by som chcel ešte pripomenúť, presne o 9.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 By... Kolegovia, máme tu medzi nami komisára Fileho a bude hovoriť o e, európskej susedskej politike a o pokroku v nej. Je to dôležité pre náš kolektívny mier, prosperitu a stabilitu. A pán Rok, náš predseda, nedávno vyjadril obavu v súvislosti s politickým vývojom v susedstve, najmä na východe. Mali by sme merať účinnosť našej politiky z oči voči týmto výsledkom a spýtať sa, ako môžeme zmeniť, e, zlepšiť náš vplyv v týchto krajinách a dosiahnuť trvalové výsledky. Mali by sme posúdiť, aká relevantná je naša politika, a aký pokrok sme dosiahli pri dosahovaní cieľov. Najmä, ak chceme dať dôveryhodnosť našim viac a viac, viac, v zásade viac a viac v kontexte našich rokovaní pre nové, nový vonkajší finančný nástroj, respektíve nástroje. Takže hneď vám, pán komisár, odozdávam slovo. Ďakujem. Som veľmi rád, že tu môžem byť s vami v tomto výbore. Dovolte, aby som na začiatku povedal, že som veľmi rád, že môžem pokračovať v našej diskusii o susedstve. A chcem vás aj ubezpečiť, že toto sú otázky, ktoré kladiem nielen, keď prídem sem, ale sú to otázky, ktoré kladiem každý deň. Ako viete, že sa snažím o to čo najča- najčastejšie spolu s vami. Takže, pán predseda, vážení poslanci, som veľmi rád, že môžem prísť dnes za vami priamo z, z rokovania komisie, ktoré práve teraz skončilo. Prijali sme tento rok niekoľko správ o európskej susedskej politike. Dovolte, aby som začal so závermi, ku ktorým sme dospeli e, z týchto správ. Poprvé, ešte stále sme len na začiatku procesu. Je jasné, že prechod k demokracii a k jej konsolidácii, tam, kde už k prechodu došlo, si vyžaduje čas. To, čo vidíme, čo sa deje v Egypte, v Tunisku a v Líbii, ukazuje, že cesta k demokracii nie je ani hladká, ani krátka. Po druhé, naše správy tiež ukazujú, že voľby sú dôležitým, ale veľmi často len prvým krokom k demokracii politické reformy, ktoré zabezpečujú rešpektovanie základných práv, slobodu združovania, zhromažďovania, vyjadrovania a slobodu tlače sú veci, ktoré stále nie sú kompletné je hlavne dôležité, aby proces transformácie prechodu viedol k ďalšiemu pokroku v oblasti rovnoprávneho postavenia žien pred zákonom a spoločnosti. Nedostatok nezávislosti súdov je v mnohých krajinách stále veľmi závažný a je to problém, takisto ako korupcia. Po tretie, sociálno-ekonomické reformy potrebujú ešte viac času na to, aby priniesli výsledky. Avšak nedostatok výsledkov ako takých ohrozuje alebo spomaluje proces demokratizácie. Naši susedia, občania v sused, susedských krajinách očakávajú demokraciu, ale potrebujú aj prácu. A nezabudnime, že arabská jar bola zvo, spustená ekonomickými problémami, ako aj politickými e, výzvami po štvrte, bez ohľadu na problémy musíme zachovať našu účasť v našom susedstve. Mnohí naši susedia sa chcú čo najviac priblížiť k Európskej únii a my máme silný záujem na tom, aby tu panoval mier a prosperita. Som presvedčený, že máme správny politický rámec, ale myslím si, že musíme zamerať naše úsilie na uh, realizáciu našej ponuky a komunikovať e, obyvateľstvu v týchto krajinách to, čo robíme, aby pochopili výhody, ktoré im ponúka EÚ. Problémy, výzvy sú stále veľké, pani a pani poslankyne, ale e, robí sa, robia sa kroky, dosahuje sa pokrok a vidíme pokrok v realizácii reformných záväzkov u susedov musíme sledovať tempo a smer e, reforiem a musíme ešte viac diferencovať medzi partnermi v súlade so zásadou viac za viac. Európska susedská politika funguje, ak je tu ochota a ak občianská spoločnosť zohráva aktívnu úlohu v tomto procese, silné partnerstvo, silnejšie partnerstvo s občianskou spoločnosťou je v jadre tejto politiky a zostáva aj v jadre. E, plníme naše záväzky voči občianskej spoločnosti národným parlamentom, sociálnym partnerom, podnikateľom. Som hrdý, že môžem povedať, že v nedávnom e, výskume Eurobarometru obyvatelia susedských krajín na východe a juhu povedali, že si vidia, že ľudské práva a solidarita sú charakteristikou, ktorá najlepšie vystihuje Európsku úniu E, myslím si, že je to aj výsledok nášho angažmá v tom priestore. Ciele reforiem odsúhlasené partnerskými krajinami majú byť skutočným odrazom obav, problémov a očakávaní v ich spoločnostiach. A tu angažovanosť Európskeho parlamentu, práca Európskeho parlamentu s parlamentmi našich partnerov je dôležitá. Zoberme si napríklad Gruzinsko. Videli sme tam veľmi zaujímavé spolužitie po poslednom demokratickom prevode sily, ale konštruktívny dialog prebieha medzi väčšinou a menšinou a e, gruzinským parlamentom a prijali sa dôležité praktické kroky na, och, na zmiernenie povolebného napätia v súvislosti s problémami v justícii. Toto si vyžaduje čo najsilnejšiu podporu, povzbudenie. Európska nadácia pre demokraciu, ktorá vznikla minulý rok, tiež zohráva dôležitú úlohu. Podporuje mierové síly, ktoré pracujú pre e, demokratickú zmenu, preto aby nastala. Podporuje aktérov zmeny v našich susedstvách, e, tých, ktorí stoja pred prekážkami v prístupe k európskemu financovaniu. Vážení poslanci a poslankyne, teraz by som chcel hovoriť o našich prebiehajúcich rokovaniach v súvislosti s, pridru- s dohodami o pridružení e, o pridružení vra, e, ako aj e, zón voľného obchodu. Dosiahli sme pokrok v rokovaniach s Moldavskom, Gruzinskou a Arménskou Rokovania o asociačnej dohode pokračujú s Azerbajdžanou. Taktiež sa nám podarilo uzavrieť doho- rokovania o pridružení s Ukrajinou, ale skôr ako to podpíšeme, musíme vidieť odhodlanie a kroky, hmatateľný pokrok v, ob- v reformnej agende, ako aj riešenie e, problému selektívnej spravodlivosti a nedostatkov pri voľbách. Dúfame, že summit e, východného partnerstva vo Vilniuse v novembri bude milníkom v tom, aby naši východoeurópsky partnery sa dostali bližšie k politickému pridruženiu a e, ekonomickým e, výhodom. Na juhu sme začali rokovania o hlbokej a komplexnej zóne voľného obchodu s Marokom. Začali sme ich pred niekoľkými týždňami. Dúfame, že sa nám podarí začať rokovania s Tuniskom a že nebude trvať dlho, kým budeme môcť pokračovať v prípravnom procese s Jordánskom. Pokračujeme v zlepšovaní mobility obyvateľstva. Moldavsko urobilo významný krok vpred pri realizácii akčného plánu na e, liberalizáciu vízového styku. Prešli do druhej fázy a začali sme diskutovať o e, liberalizácii vízového styku s Gruzínskom. Rokovania o mobilitnom partnerstve sa skon- ukončili s Marokom, dosiahol sa pokrok v rokovaniach s Tuniskom. Dialóg o migrácii a mobility, mobilite začal s Jordánskom. Taktiež podporujeme mobilitu študentov, akademických pracovníkov, výskumníkov a mladých ľudí, prostredníctvom programov ako Tempus, Erasmus Mundus a e, Mládež v akcii. Pokrek v tých, pokrok v týchto veľmi často citlivých témach je kľúčový, je zásadný, pretože reaguje nielen na jedno kľúčové očakávanie našich susedov, ale mobilita obyvateľstva prináša so sebou aj mobilitu hodnot a myšlienok. Chcem sa viac zamerať na tento aspekt spolupráce v najbližšej budúcnosti. Teraz naša finančná podpora reformám v partnerských krajinách. Využívali sme celý rad nástrojov, ktoré máme k dispozícii. Programy ako Spring a EPIC a ich finančné prostriedky boli pridelované tým, ktoré sa viac zlili o, v demokratických reformách a pri rešpektovaní ľudských práv. Druhá fáza nástroja občianskej spoločnosti bola prijatá a dostala nový rozpočet 45 miliónov eur na roky 2012 a 2013. Pravdepodobne ste si všimli, že tento rok sa správy vydávajú o dva mesiace skôr, ako v tomu bolo minulý rok. Toto nám umožní hodnotiť E, tieto správy lepšie a lepšie ich zapracovať do e, ročného programovania finančnej pomoci partnerom podľa zásady viac za viac. Taktiež sme i naďalej podporovali regionálnu spoluprácu na východe ako aj na juhu. A to najmä na juhu. Európska únia bola aktívna pri uh, Eh, udaní nového smeru. Prevzali sme eh, severné spolupredsedníctvo v Únii pre Stredomorie a podporovali sme regionálnu spoluprácu v Magrebe tým, že sme predkladali konkrétne návrhy v našom oznámení z decembra minulého roku, ako aj našou účasťou na stretnutiach 5 plus 5. Vážení poslanci a poslankyne, európska susedská politika je dobrým príkladom, ktorý ukazuje, ako môže komplexný prístup pomôcť vytvoriť e, koherentné kroky, opatrenia, do ktorých sú zapojení všetci aktéry EÚ, európske inštitúcie, európske členské štáty a ich finančné inštitúcie. Európska susedská politika neponúkali rýchlu opravu alebo nápravu a je to tá najkomplexnejšia a pružná politika, ktorú máme a s ktorou musíme pracovať, aby sme mohli podporovať našich partnerov v susedstve v najbližších rokoch. Dnes viac než kedykoľvek predtým menší hospodársky rast, vyššia nezamestnanosť, pretrvávajúce nerovnosti, rozdiely, zvyšujúce sa environmentálne problémy a veľmi často E, zhoršujúce sa socioekonomické ukazovatele sú dôvodom, ešte naliehavejším dôvodom pre reformy, ktoré sú v jadre európskej susedskej politiky. Krajiny východného partnerstva potrebujú našu neustálu pomoc, aby dosiahli slúbené výsledky a som presvedčený, že si zaslúhujú ambicióznu budúcnosť. Hovorím tu o, tej, o tom najsilnejšom nástroji zahraničnej politiky EÚ a o vyjadrení jeho transformačnej sily o perspektíve pre krajinu, aby mohla prispieť, tak ako je to, aby mohla pristúpiť, tak ako je to uvedené v článku 49 zmluvy o Európskej únie, ak takáto krajina zdieľa naše zásady slobody, demokracie a právneho štátu. Na juhu ponúkame integráciu v rozšírenej európskej hospodárskej zóne. Je to samozrejme postupný výhľad, ale na jeho konci naši partnery by mali mať výhody z integrácie do veľkého európskeho jednotného trhu. A samozrejme, toto si vyžaduje akceptovať hodnoty a zásady, na ktorých je náš jednotný trh vybudovaný. V tejto súvislosti dúfame, že uvidíme pokrok, pokračovanie demokratického prechodu na juhu a budeme ho aj naďalej podporovať. Ehm, vážim si aktívnu, a úl, aktívnu úlohu, vašu aktívnu úlohu pri realizácii európskej susedskej politiky. Demokracia je v jej jadre a sú to parlamenty spolu s občianskou spoločnosťou, ktoré musia byť hlavnou hnacou silou demokratických reforiem. Vážení poslanci a poslankyne, na záver dovolte, aby som zdôraznil, že vzťahy EÚ s každým z našich partnerov sú jedinečné. Musíme stále viac a viac diferencovať našu politickú reakciu v súlade s rôznym vývojom, ambíciami a potrebami našich partnerov. takto máme rámec na to, aby sme mohli reagovať na túžby našich partnerov a e, v rámci ich vzťahov z EÚ, tak ako to hovorí naša susedská politika. Ako som už povedal, EÚ musí naďalej prítomná v našom susedstve a pracovať s nimi. A je to veľmi dôležité práve v súčasnosti. A spolieham sa na odhodlanosť, inšpiráciu a podporu tohto parlamentu, tak aby naše spoločné úsilie bolo úspešné. Ďakujem vám za vašu pozornosť. Kolegy, per il dibattito kolegovia, pre diskusiu koordinátori a takisto aj ich zastupcovia budú mať k dispozícii iba dve minúty. Pre ďalších rečníkov je vyhradený čas len jedna minúta, pretože máme obmedzený čas na tlmočenie a keďže chceme poskytnúť komisárovi, aby vám poskytol adekvátne odpovede, tak musíme to urobiť takto. Najprv pán Salafranka, EPP, dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, pán komisár, za vaše vystúpenie e, tak rozumné na úrovni. Myslím si, že to prišlo v tej istej chvíli ako aj dokument komisie a ESVČ. A úprimne e, váš postoj je príkladný príkladom pre veľmi dobrú spoluprácu s týmto parlamentom zastavil by som sa pri posledných slovách vášho príspevku, že európska susedná politika sa musí e, prispôsobiť na nové okolnosti, vzhľadom aj na nové rovidovanie, ktoré začalo pred dvoma rokmi. A toto musí byť naozaj nástroj, ktorý musí byť prispôsobený na možnosti každého členského štátu a každé okolnosti, ktoré zažíva každý členský štát. Ako ste veľmi dobre povedali, e, je potrebné sa na to e, zamerať aj z hľadiska veľkej hospodárskej krízy, ktorú zažíva Únia, aj vzhľadom na a zapracovanie nových eh, nástrojov ako European for Democracy. Myslím si, že to je zásadné. Vy ste to zdôraznili vo svojom eh, príhovore, že mať čo najväčšie vzťahy s eh, občianskou spoločnosťou a takisto mať dispozície doktrínu, ktorá by aplikovala tie kritéria práve eh, politiku, politiky More for More. Chcel by som sa zmieniť o dvoch dimenziách našej európskej susedskej politiky. Pokiaľ ide o eh, tú eh, sedemročnú výhliadku, chcel by som vedieť, pokiaľ ide o dohodu o spolupráci s Ukrajinou, aké sú vylepšenia, pokiaľ ide o kriminálnu oblasť a o zlepšenie trestného zákonníka vzhľadom na rôzne prípady, ako je prípad Julie Timošenkovej a tak ďalej, a pokiaľ ide o Gruzínsko pán predseda, pán komisár, všetko to, čo sa tam odohralo, všetky tie ťažkosti, ktoré má teraz e, obyvateľstvo, pokiaľ ide o ich e, spolunažívanie, všetky tie represálie zo strany prezidenta a takisto aj nové e, kritériá, ktoré sú používané tým selektívnym súdnictvom, čo nám k tomu môžete povedať. Hovorili ste ďalej o spustení tejto dohody s krajinami e, Maroka, Tuniska a Jordánska, keby k tomu ste nám mohli niečo povedať. A pokiaľ ide o Egypt, zohľadili si, že teraz bol e, e, zastavený ten volebný zákon. Ako môžete hodnotiť toto vzhľadom na pripravujúce sa voľby EÚ? Ďakujem. Grazie, madame Nec. Ďakujem pekne, pani Nec. I'm sorry. Uh, vážený pán predseda, vážený pán komisár. Ďakujem pekne, pán komisár, že, že ste vstúpili do tejto diskusie. Oceňujeme vaše vstupy. Vaša správa o pokroku prichádza v nepochybne ťažkom čase kryžovatka. Je to pre Európsku úniu samotnú. Nedávne rozhodnutia, ktoré sa prijali skupinou krajín, ktorej sa platí eurom, Eurogroup, sa nepodarilo presadiť do praxe. Takže Európska únia, jej inštitúcie stoja na kryžovatke pred rozhodnutím. Viem si predstaviť, že celý vzťah k Ukrajinám Stredozemia nie je o nič ľahší. Vezmeme si ako príklad vzťahy s Marokom. Viete, že som členov skupiny priateľov medzi EÚ a Marokom. Maročania sú moji priatelia, ale priateľstvo nie je dobré, ak nie je možná kritika. Preto e, ľutujem rozhodnutie, ktoré sa prijalo pred pár týždňami. Prijali ho marocké orgány e, odmietnúť vstup štyrom našim kolegom. Ja nesúhlasím so stanoviskami týchto štyroch kolegov, to je ale celkom iná vec. Ja si myslím, že Maročanom ušla šanca, aby e, dali vedieť o svojich názoroch verejnosti. A stanoviska, ktoré zaujali, sú kontraproduktívne a popierajú validitu ich vlastných nárokov. to ilustruje problémy, s ktorými sa potýkame, keď e, vstupujeme do hĺbších a komplexnejších e, vzťahov s inými krajinami. A tým nechcem povedať, že chcem, by bolo treba odložiť rozhovory, ale takéto čosi treba očakávať, keď vstupujeme do prehlbených vzťahov. Toľko z mojej strany. A teraz v mene socialistickej skupiny pán Pancieri. Eh, Ďakujem pekne, pán komisár, veľmi dobre viete, že tento výbor už často a viackrát uznal voľu ako, politickú voľu ako aj úlohu eh, komisie na, eh, v rámci voči Európskom parlamentu a vaša prítomnosť tu je toho iba dôkazom. Vieme si predstaviť, že nová susedská politika môže vyriešiť problémy aj za určitý čas, aj keď nikto to v podstate nežiada. V každom prípade ja si myslím, že check-up tejto politiky je však veľmi zásadný aj kvôli tým zmenám, ktoré tu práve prebiehajú, aj kvôli tomu, že chceme revitalizovať túto politiku vzhľadom na zásadné prvky, ktoré tu boli spomenuté. Ja by som chcel zdôrazniť len tie najväčšie ťažkosti, ktoré vidím v tomto procese. Predovšetkým prvá téma, ktorá sa týka toho, že európska susedská politika nie je len eh, druhotná eh, k vonkajšej politike EÚ. Nie, je to neoddeliteľná časť tejto. A preto aj nástroje môžu o to viacej fungovať efektívne, ak to bude evidentné vo všetkých eh, sektoroch, ktoré sa tohto týkajú. A táto podmienka medzi politickým protagonizmom, protagonizmom medzi uh, vonkajšou politikou a susedskou politikou, pretože keď jedna časť chýba, tak druhá nemôže fungovať naplno. Druhý bod, ktorý spôsobuje ťažkosti, je následovný ešte aj teraz veľmi ťažko tu vnímame tú parlamentnú dimenziu, ten rozmer, ktorá je veľmi dôležitá pre uh, zmluvy a pre uzavretie zmluv v rámci susedskej politiky EU, napríklad uh, všetky tie, ktoré musia byť ratifikované týmto parlamentom. A napriek tomu tu nie je adekvátne zakomponovanie toho parlamentného rozmeru. Hovorím to práve na rovinu komisii, pretože myslím si, že okrem task force, ktoré sú iným spôsobom ošetrené, je potrebné aj tento parlamentný rozmer zabezpečiť. Tretí prvok sa týka toho, že je potrebné eh, to prepojenie urobiť medzi európskou susedskou politikou a regionálnymi procesmi okrem 5.1. Myslím si, že toto by malo e, byť e, venované smerom k občianskej spoločnosti parlamentnú no a myslím si, že to je táša, vaša úloha, ktorú musíte splniť. Pani Lunaček, máte e, slovo. Ďakujem. Pán predseda, hovorí pani Lunaček. Komis- Vážený pán komisár Fule, aj za našu skupinu politickú by som vám rada poďakovala za vašu ochotu, že vždy, keď e, publikujete nejakú správu, tak ste ochotní vstúpiť do rozpravy s parlamentom a to v tom správnom čase. Ja by som svoje dve minúty venovala Severnému Kaukazu a potom kolega sa bude venovať Východnej Európe. Súhlasím v princípe s e, situáciou, ako ste ju popísali. Potrebujeme aj demokraciu, aj hospodársky rozvoj zároveň v týchto krajinách a pro, pre mnohé krajiny je to ťažké. Chcem takisto zmieniť situáciu žien, ktorá v mnohých týchto krajinách sa je potrebné ju zlepšiť od násilia proti ženám až po ďalšie politické témy týkajúce sa žien. V súhrne vašej správy sa hovorí o Gruzinsku, ktoré nedávno malo Eh, nedávno bolo stretnutie medzi Gruzincami v parlamente a parlamentom európskym, ale sa nám nepodarilo pripraviť včas uznesenie. Ale chcela by som povedať, že zdá sa, že problémy z minulosti sa v Gruzinsku podarilo vyriešiť, čo sa týka úsidlencov a obyvateľstva. Zdá sa, že veci sa zlepšujú. Čo sa týka Azerbajdžanu, myslím si, že vám sme nedávno poslali list s kolegou Šulcom, že pán prezident, ministri a ďalší, ako za krajinu, ktorá je súčasťou Euronestu, by sa mali zodpovedať za to, že situácia v krajine sa zhoršuje. Opoziční politici boli posielaní do väzenia, ale napríklad aj občianská spoločnosť so svojimi aktivistami, ktorí eh, eh, školili občanov, aby monitorovali voľby, boli zadržaní počas takýchto školení. Dokonca aj ľudia z európskych mimovládok boli zadržaní, ktorí pomáhali pri školení k voľbám. My si myslíme, že tieto mimovládky, e, ktoré fungujú v teréne v Azerbajdžane, situácia sa stáva neúnosnou. My sme o všetkých týchto veciach s Gruzincami hovorili, ale myslím si, že to treba hovoriť ešte viac, treba to počerknúť. Ja viem, že aj vy s nimi často hovoríte, ale je to mimoriadne dôležité. Treba vás, uh, chcela by som vás poprosiť, ako túto kritiku možno mm, povedať efektívnejším spôsobom. Vieme, že Azerbajdžan nepotrebuje európske peniaze, majú eh, zemný plyn, majú ropu, ale zároveň na tom aj závisia. Čiže ich ochota naozaj rozbehnúť reformy povoliť slobodu zhromažďovania a ďalšie úplne základné veci, ich ochota je veľmi obmedzená. Ako teda vidíte možnosť pomoci z našej strany, aby naozaj začali veci sa v Azerbajdžane zlepšovať? Ďakujem. Slovo má pán Cabrnoch. Ďakujem, pán predseda, pán komisár. Som rád, že vám môžem osloviť na e, tomto výbore. Nie som totiž členom tohto výboru. Dovolte mi poznamenať, dovolte mi poznamenať že Viem opísať rozdiely v spolupráci komisárov s jednotlivými výbormi Európskeho parlamentu. Ja som členom skupiny pre spoluprácu s parlamentami Arménska, Azerbajdžanu a Gruzinska a chcel by som využiť túto príležitosť a upozorniť na to, že podľa mňa potrebujeme urgentne a intenzívne pracovať na vzťahoch s gruzinským parlamentom. Máme veľmi vážne a výstražné informácie, ktoré opisujú polarizovanú situáciu medzi novou vládnou koalíciou a bývalou vládnou stranou, ktorá je teraz v opozícii. Máme znepokojivé informácie a preto si myslíme, že treba využiť príležitosti na to, aby sme pomohli lepšie komunikovať a aby sme pomohli spolužitiu medzi novovzniknutou vládnou koalíciou v Gruzinsku a opozíciou a zabraní tomu, že sa Gruzinsko bude vzdialovať od Európskej únie. Pán komisár, rozumiete po taliansky? Ešte zatiaľ neodpoveda pán komisár. Chcel som len vedieť, aké je vaše stanovisko ohľadom Náhorného Karabachu, pretože e, máme tu také rozporúplné informácie. Neviem, či to nemôže mať dopad na stabilitu a tako aj e, rovnováhu v tomto regióne. A sú tam e, narastajúce, je tam narastajúce napätie medzi Arménskom a Azerbajdžanom. Takže v rámci toho partnerstva, ktoré tam chceme zabezpečiť, je to veľmi obtiežné. Myslím si, že aby sa to e, neriešilo nakoniec vojenskou e, cestou, myslím si, že je potrebné nájsť pre to riešenie a politika e, európska, susedská politika môže byť práve rozhodujúca pre túto nasledujúcu úlohu. Mr. Líze. Pán Líze. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. <clears throat> tým razem nebudem... Pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. Teraz eh, nechcem hovoriť o Gruzínsku, aj keď veľmi dobre viete, pán komisár, že moje stanovisko k týmto veciam, k, ku Gruzínsku eh, je oveľa negatívnejšie ako to vaše. Len taká všeobecná pripomienka keď sa pozrieme na, partner, na východné partnerstvo, máme tu eh, veľa problémov. Nemali by sme si uvedomiť, že nemáme možno z našej strany dostatočnú ponuku pre tieto krajiny. Možno, že tieto krajiny sa zamýšľajú, aké sú naše ozajstné plány voči ním. Vy ste spomenuli ten eh, summit partnerstva vo Vilniuse ohľadom východného partnerstva. Možno, že by to bola dobrá príležitosť preto, aby sme sformulovali, aké sú naše konkrétne ciele. A pokiaľ ide European Interment for eh, Democracy, eh, toto je ten nový nástroj, ktorý je určite veľmi vzácný, ale zatiaľ je veľmi nový. A teda to nie je zatiaľ silný nástroj, pretože nemá dostatočnú finančnú čiastku na to udelenú a preto si myslím, že najprv je potrebné zabezpečiť politickú volu zo strany členských štátov, aby investovali do tohto nového fondu. Ďakujem. Pán Sivič, jedna minúta. Ďakujem bardzo. E, na Ďakujem pekne pán predseda, pán komisár, myslím si, že tento summit po Vilniuse by bol dobrou príležitosťou preto, aby sme predostrojili ozajstnú pravdu nám, ako aj našim partnerom ohľadom tohto východného partnerstva. Aké sú tie dobré novinky? No, Máme tu určitý pokrok v istých oblastiach, napríklad pokiaľ ide o mobilitu alebo otázku víz. Máme tu na stole tri zmluvy a všetky tri zmluvy sú istým spôsobom obezpečené, pretože mm, tá situácia je troška zmiešená. Je to ako taký ten napoli plný, napoli prázdny pohár. E, ďalšia dôležitá časť je otázka more for more. Je to pravidlo, ktoré bolo predtým už schválené, ale je potrebné ešte raz sa venovať tiež benchmarku, ktorý bol prijatý, aby sme naozaj mohli e, naozaj urobiť bilanciu na základe toho, čo bolo uskutočnené a čo je potrebné ešte uskutočniť. Ďakujem. Grazie. Ďakujem za vašu stručnosť, hovorí pán predseda a teraz pán Galler. Ďakujem veľmi pekne. Otázka v Sisko Jordánsku. Ako nový nástroj, nadac, hovoríte o nástroji nadácia pre demokraciu, Mohli si spomenúť aj nástroj pre demokraciu a ľudské práva. Sú aktívne opatrenia, ktoré sa teraz realizujú v Sýrii, ktoré by pomohli mierovej opozícii, ako sú novinári, obhajcovia ľudských práv, niečo o lekároch, o humanitnej pomoci, ktorí sú tam v tejto oblasti. Otázka Jordánsko. Financujeme utečenecký tábor, ale dve tretiny utečencov nie sú v táboroch, ale v krajine. Výsledkom je, že musí nájsť jordánska vláda oveľa viac peňažli, peňazí. Potom je tu nejaká ďalšia záťaž, ktorá predstavuje okolo 8 miliónov dolárov tento rok. Chcem sa spýtať, nemali by sme spolu s ostatnými darcami pomoc krajine ďalšou rozpočtovou pomocou, aby sa nezrutila po touto záťažou k Ukrajine. Nemám žiadnu otázku, práve pracujem na vašej odpovedi z plena z minulého zasadnutia. Ďakujem, minulý týždeň. Ms. Boskurt. Pani Boskurt, hovorí pán predseda. Thank you very much, uh, Chair. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán komisár Füle, Úplne s vami súhlasím. Keď solidaritu a základné ľudské práva kladiete do popredia, mám pre vás dve otázky. Jedna sa týka situácie v Severnej Afrike. Povedali ste, že konštitučný alebo ústavný proces je iba prvým krokom, jedným z krokov, ale je to taký krok, ktorý v Egypte a ďalších krajinách vedú iba muži a ženy vôbec nie sú doň zapojené, ženy vôbec nie sú na programe. Nie je to e, isté okienko príležitosti, ktoré sa nám zatvorí, dvere, ktoré sa nám zatvoria, keď sa ženy nezačnú zapájať do verejného života. A potom to bude mať vážne dôsledky do budúcnosti. Tie ženy, ktoré tiež bojovali proti diktatúre, teraz zrazu vidia, že práva, ktoré si E, vybojovali a ktoré boli zlé počas diktatúry, sa teraz ešte zhoršujú. Nemali by sme poskytnúť finančnú podporu, keď Európska únia pomáha s občianským spoločnostiam. Nemali by byť také princípy, že by tieto spoločnosti fungovali niekoľko rokov dopredu, že by mali zabezpečené prostriedky a v krajinách ako Syria vôbec občianská spoločnosť neexistuje. Ako pomôžeme ženám tam, ako EÚ môže podporovať priaznivý politický vývoj a tých, ktorí naozaj potrebujú podporu v týchto ťažkých časoch. Čo môžeme urobiť? Ďakujem. Ďakujem. Slovo má pán Šulc. Môžem sa len pridať k slovám ďaky za úzkú komunikáciu s našim výborom medzi vami. Ukázali ste veľkú zaangažovanosť, tvorivú zaangažovanosť, aby ste štátom východného partnerstva pomohli sa viac priblížiť k EÚ, ale predsa konštatujeme, že vývoj je sklamaním a niekedy je to aj cesta späť. Napríklad Ukrajina, ktorá má selektívnu politívnu justíciu. A tam nie sú len tieto prominentné prípady ako Timošenkova, ale zoberme si nejaký príklad Tkasenko alebo Dimitri Kosman. To sú veci, ktoré teraz k nám prišli, ich zatknutia výčitka zo strany Ukrajiny, ktorú počujeme, sa týka energetických otázok. EÚ sa vyčíta, že sa veľmi málo snaží o modernizáciu dopravného systému alebo pri vyjednávaní cien s Ruskom a že plynové linky obchádzajú e, Ukrajinu. Ďalšia oblasť je Bielorusko, ktoré nie je vo východnom partnerstve. Nemáme ani oficiálne politické kontakty s nimi. Čo robíte preto, aby sa táto krajina vrátila na správnu trajektóriu? Máte nejaké informácie, pozitívne informácie o pripustení politických väzňov? Ďakujem. Madame Pani Janaku. Ευχαριστώ πολύ τον Επίτροπο για την... Chcem poďakovať eh, pánovi komisárovi eh, za informácie, ktoré eh, nám poskytol za tie detailné informácie ohľadom európskej susedskej politiky. Ja by som chcela vedieť, ako vy koordinujete eh, vašu činnosť s činnosťou ESVČ. Konkrétne eh, mám na mysli tú činnosť, ktorá sa odohráva eh, v rámci servisu vysokej predstaviteľky. Či ste si stanovili nejaký dobrý kanál pre spoluprácu, pre presadzovanie vzájomných záujmov. Ďakujem pekne. A teraz pani Andrikiene. Komisne. Ďakujem, pán predseda, pán komisár, pani Andrikiena. My sme mali stretnutie Euronestu, parlamentné zhromaždenie to bolo, kde boli kolegovia z Ukrajiny, Moldovska a Azerbajdžanu a čakali, tí čakali na váš verdikt, na vaše vyhodnotenie, aký, aké napredovanie sa zaznamenalo. Partnerstvo je zložité, pretože na tango treba vždy dvoch, pán komisár, a je ťažké tancovať bez východných partnerov v našom východnom partnerstve. Prečo partnery neprídu, nie je e, vždy vinou i východného partnerstva ako nástroja. A ja si teda želám, aby sme v Benátkach podpísali asociačnú dohodu s Ukrajinou aby Európska únia iniciovala dohodu s Moldavskom, Arménskom a Gruzinskom. Aké sú prekažky? Aké sú hlavné porovnávacie parametre? Aké sú hlavné veci, ktoré treba dovtedy urobiť? Ďakujem. Mon. Pán Milan Mon. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, pán komisár, za vašu prítomnosť Chcel by som sa venovať terému, teraz južnému susednému partnerstvu. Chcel by som uh, sa venovať teraz tým procesom zmeny. Myslím si, že Európa nemá iné riešenie pre tieto zmeny ani inú alternatívu pre e, tieto modely. My tam musíme byť prítomní a musíme pomôcť e, týmto krajinám a snažiť sa ich motivovať, stimulovať. Je potrebné zabezpečiť konsenzus a dialog e, zo všetkých síl. A preto si myslíte, že napriek ďalším voľbám v Egypte bude možné tam ponechať eh, ten teda laický prúd a eh, celej eh, pokiaľ ide o reformné e, prúdy e, alebo takú e, pokojnú reformu je to tiež možné. A chcel by som sa spýtať na vaše konkrétne stanovisko. Pokiaľ ide o, dohovor o voľnom pohybe služ, podhospodárských produktov, už sme hovorili o rybolove, tak hovorili sme o trade agreement, ale pokiaľ ide o služby, ktorým sa venujeme už rokovaniem dohody o voľnom pohybe služieb, ktorým sa venujeme už 5-6 rokov akom stave sa to momentálne nachádza. Ďakujem. A posledný, pán Kleisdörfler. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj vám, pán komisár File, za, tieto, za tento výklad. Nemám otázky, pretože inak sme tu sedeli až do večera, keby ste mali na všetko, čo tu zaznelo. Je veľmi dôležité, aby sme my ako výbor a parlament aj na verejnosti ešte raz dôrazne hovorili o úlohách vo, výcho- v sused, par- susedských partnerstvách a o tom, čo sa tam robí. Je to dôležitá oblasť susky a nemali by sme sa obracať chrbtom. Je dôležité, aby sme na, prenor, na plenárke mali e, uznesenia, rezolúcie, ktoré podporujú vašu prácu, ktoré sú potrebné v európskej susedskej politike, aby sme mohli splniť úlohy nielen nás, ale aby aj naši susedia ich mohli E, splniť. Čiže toto nebola otázka, toto bol skôr taký apel. Ďakujem veľmi pekne, už nie sú otázky. Takže teraz nech sa páči, môžete odpovedať. Still 1 p.m. Máme čas do jednej. Veľmi pekne ďakujem. Uh, uh, uh, to je oveľa viac času, ako ste mi dali minule. Je to náš osobný darček. Minule ste mi dali mínus 5 minút, hovorí pán komisár. Ďakujem veľmi pekne za všetky tieto otázky, ktoré preukazujú záujem a odrážajú nielen oblasť e, vašej odbornosti a erudície, ale odrážajú aj vaše osobné zaangažovanie do množstva týchto záležitostí. Začal by som tým, čo povedal pán Panceris, že potrebujeme pravidelný feedback, pravidelnú spätnú väzbu. Ja by som mm, rád videl dve veci. Zaangažovanie sa do princípu novej susedskej politiky, ktorá vychádza, ako som poukázal, z princípov komunikovania z občianskej spoločnosti a budovania eh, jej pevnej kapacity, jej sily. A na druhej strane musíme mať strategickú trpezlivosť, že v zásade na základe týchto princípov vytvoríme ďalšie nástroje a že to bude tá správna politika, ktorá bude reflektovať eh, konkrétne potreby jednej alebo druhej strany. Zároveň by som e, veľmi rád rozbehol tento mechanizmus spätnej väzby, aby bolo možné pokračovať s rokovaniami a konzultáciami s vami v rozličnom formáte, formálnom i neformálnom, ale zároveň aj so zástupcami našich partnerov. A nedávno, na konci minulého roka, sme sa zhodli so zástupcami našich partnerov z e, programu partnerstva, že Po šiestich mesiacoch sa odohrajú stretnutia s nami a významnými e, potentátmi z týchto krajín o najzásadnejších veciach partnerstva, aby sme si boli my vedomi toho, čo sa deje v predmetných krajinách, ale ešte aj viac, aby sme vedeli, ako naši partnery vidia dopad našich politík a aká, aký bude ich vstup, ich klad taký, aby politika mala skutočný účinok. Tento dialog nebude obmedzený iba na vysokých predstaviteľov štátu, ale aj na tento dialog bude vedený aj s akademikmi a s občianskou spoločnosťou. To je prvá vec. Druhá dôležitá vec, ktorú chcem spomenúť, je, že keď sa pozrieme na susedstvo ako také, ako tému, vidíme, že naši Partneri vidia, že nemáme veľké očakávania, že od nich až tak veľa neočakávame. Až e, majú možno pocit, že ani nám tak veľmi nejde o rozširovanie Európskej únie. Na základe partnerstva naozaj ľudské právo, demokracia a právny štát sa, sa presadzujú, ale jedna vec je jasná. Čím bližšie chce byť partner k Európskej únii, tým vyššie ambície si sám stanoví a tým viac plní v oblasti reforiem, tým väčšie očakávania si sa e, potom vznikajú z našej strany. A to nie je prekážka, to je validita tejto politiky, tak povediac. A naše vzťahy s partnermi to dynamizuje. Tretia všeobecná otázka. V rámci partnerstva neprehliadame ani posilňovanie demokratických inštitúcií. Niektorí z vás hovorili o úlohe Európskeho parlamentu z oči voči národným parlamentom. Robíme maximum a vychádzajúc z vašich dodatočných požiadaviek, Robíme aj viac, aby sme posilnili demokratické inštitúcie v našich partnerských krajinách, najmä v parlamente. Je to oblasť, kde dialog sa musí odohrávať, musí sa odohrávať o prioritách jednotlivých krajín. Je to demokracia. To je miesto, kde sa začnú rozbiehať dodatočné kroky, dodatočné reformy. A nie len diskutovať o nich, ale aj naozaj sa diať. Keď sa teraz vrátim k otázkam, ktoré ste mi položili. Minulý týždeň som bol v Štrasburgu, keď bola dobrá rozpráva k Ukrajine. Myslím si, že bola dobrá a nechcem ju opakovať, a opakovať tie veci, ktoré tam odzneli z vašej strany, ja som tiež povedal e, za v mene vysokej predstaviteľky Kathy Ashton mnohé veci. Je jasné, aké sú naše očakávania, čo očakávame od Ukrajiny. A vítam fakt, že i vláda, i prezident už inštruovali v zmysle riešenia týchto troch záležitostí. Zostávame s nimi v kontakte, v kontakte s Ukrajinou a pozor, pozorujeme, ako riešia napríklad selektívnu justíciu, či sa veci hýbu ďalej. Je tam aj misia prezidentov Koksa Kvašnievského, aby sa zabezpečilo, že naozaj plne chápeme to, čo je na stole, to, čo treba urobiť a či naozaj je hmatateľný pokrok v obidvoch týchto záležitostiach pred samitom vo Vilniuse. Toto bola ďalšia otázka, ktorá sa týka samitu vo Vilniuse, ktoré, na ktorý sa pýtala pani Andrikiene. Áno, je to veľmi dôležitý summit. len preto, že sú tu očakávania, ktoré súvisia s týmto uh, summitom, ale je to aj preto, že celé roky rozprávame a rozmýšľame o tom, ako poprepájať politiky, ako transformovať postsovietský región. A poprvý raz budeme mať príležitosť naozaj splniť to, čo sme slovami slúbili. Teda budú tam aj činy, nielen slova. Dúfame, že budeme schopní podpísať asociačnú dohodu a veľmi dúfame, že podmienky Mm, budú vytvorené také, že všetci sa budeme cítiť dobre, že podpisujeme asociačnú dohodu s Ukrajinou. Dúfam, že na stretnutí vo Vilniuse budeme schopní nájsť cestu ako završiť rokovania o asociačnej hodnote vrát vrátane prehlbených a komplexných oblastí voľného obchodovania v rámci týchto troch partnerov Moldavsko, Arménsko a Gruzínsko. Čo sa týka technického odborného procesu, ten potom bude pokračovať podpismi neskôr. Dúfajme, že už v roku 2014 sa budú podpisovať ďalšie odborné dohody, ale sú tu ešte ďalšie aspekty, kde je mnoho očakávaní, ktoré zbudil a vyvolal summit vo Vilniuse. Dôvod prvý je európska perspektíva. Európska perspektíva nie je niečím, čo by sa európske štáty mali cítiť povinné si prediskutovať vždy, keď majú urobiť dodatočný krok smerom k východu európskym partnerom. Tu sú pravidlá hry jasné. Čím viac e, východoeurópsky partnery plnia vo svojich záväzkoch, vo svojich reformách, ku ktorým sa zaviazali, tým ambicioznejšie reformy na posilnenie demokracie a právneho štátu sú schopní predkladať. Tým viac sú potom európske štáty pripravené vykročiť týmto smerom a urobiť završujúci krok. E, všetky členské krajiny chápu takéto pre, e, partnerské krajiny chápu takéto pravidlá hry pred Vilniusom. Poznamenal som si mnohé veci, ktoré sa dejú v Moldavsku aj v Gruzínsku, vývoj, ktorý sa tu niekoľkokrát spomenul. Ku Gruzínsku. Myslím si, že vidím, že sa tu veci pohybujú konštruktívnejším smerom. Už som hovoril o dialogu na parlamentnej úrovni. Áno, musíme pripustiť, že toto spolužitie, ktoré berie do úvahy špecifika súčasnej gruzinskej ústavy, je obrovskou výzvou. Bude, to by bola výzva pre akúkoľvek demokraciu a je to o to väčšia výzva pre krajinu, v ktorej demokracia nie je ešte upevnená, ale je v prechodnej, tranzitívnej fáze. Pred mesiacom spolu s Kety Ashton sme e, žiadali Tomasa Hameberga, ktorý je bývalým kancelárom Rady Európy a komisárom pre menšiny, aby tam s nami šiel a spolupracoval s orgánmi, najmä s premiérom, a stal sa z neho špeci- špeciálny poradca Európskej únie e, k právnym a ústavným otázkam vrátane ľudských práv. Je tam, aby pomáhal gruzinskej vláde demonstrovať ich e, oduševnenie, ich odhodlanie pri plnení predvolebných sľubov, aby sa demonstrovalo, že tieto sľuby splnia, splnia podľa alebo v súlade so zdieľanými hodnotami a princípmi. Posilňovanie právneho štátu, nie oslabovanie. O to ide. Je tam aj na to, aby pomohol prezidentovi a premiérovi zefektívniť ich komunikáciu, keďže je v súčasnosti, ako ste sami videli, ťažká. A dúfam, že pán Hamenberg bude mať plnú podporu ctenej snemovne Európskeho parlamentu. Ja som už hovoril s pánom Elmarom Brokom, vašim predsedom, ako mu umožniť pri príchode späť sa vám prihovoriť v tejto veľmi dôležitej a relevantnej téme Gruzinska, ktoré sa približuje Európskej únii a nie naopak. Bolo tu e, mnoho otázok, ktoré zazneli od vás, poslancov tohto parlamentu. Začnem Európskou nadáciou Endowment pre demokraciu. Podporujeme túto nadáciu typu Endowment a robíme maximum. A sme si istí, že aj e, spolu s pánom Brokom budeme robiť maximum i v budúcnosti. Podporujeme tento nástroj, ktorý je kľúčovým pre preklenutie eh, prázdnych miest medzi politickými stranami a tými občianskými spoločnosťami, ktoré niekedy aj z objektívnych dôvodov sa nevedia dostať k pomoci z EÚ. Jedna z týchto krajín bude Líbia, Pani Boskurt spomenula, že sú tu problémy, keď niektoré mimovládky sa nemôžu dostať k podpore, finančnej podpore od EÚ. Sú tam iné organizácie občianskej spoločnosti, ktoré už v Líbii podporujeme. Je 5, sú 5 miliónové programy, programy v hodnote 5 miliónov eur, ktorými sa podporuje občianská spoločnosť a mimovládky v Líbii. Ale ešte viac sa očakáva od e, nadácie Endowment pre demokraciu. Pán Milan Mon sa pýtal na služby v Maroku, ktoré už prestanú fungovať, keď sa rámec našich rokovaní ktorý sme začali k DCFTA ukončí. Pán Galler sa pýtal, pýtal na Sýriu, áno. Môžem potvrdiť, že používame Európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva, aby sme podporili občianskú spoločnosť v Sýrii a mimo Sýrie. Najmä podporujeme obhaj, obhajcov ľudských práv a mimoriadne sa venujeme podpore študentov a mladých ľudí. Podporujeme ich aby prišli do škôl a univerzít v Európskej únii, aby študovali na týchto inštitúciách a potom e, neskôr prispeli k riešeniu situácie v Sýrii. Sýria je naozaj veľmi komplikovaná vec. Hovorili sme o tom už minulý týždeň v Štrasburgu. A dovolte mi dekodovať to, čo sa povedalo v Štrasburgu. Potrebujeme inovatívny a tvorivejší prístup. To, čo sa deje v Sýrii a aké implikácie to má na susedstvo, tu potrebujeme nielen byť silný a apelovať na politikov razantne, aby našli politické riešenie tejto veci, ale vyžaduje sa od nás, aby sme mysleli aj ponad bežné princípy humanitárnej pomoci, aby sme trošku vizionárskejšie rozmýšľali a aby sme prvý krok, ktorý sme začali už v Libanone pred pár týždňami, kedy sme ďalšie milióny eur prispeli nielen na potreby utečencov, ale i na potreby hostiteľských komunít pretože hostiteľské komunity, ktoré prijali medzi seba utečencov ľudí, mimochodom máme problém presvedčiť členské štáty, aby týchto ľudí, niektorých, istý podiel týchto utečencov prijali, aby sme našli riešenie tomuto urgentnému, naliehavému problému mám s utečencami. Nož tieto hostiteľské komunity budú pod čoraz väčším tlakom a bez dodatočnej pomoci z našej strany to bude mať naozaj celoregionálne dopady na bezpečnosť. Teraz k spolupráci s podpredsedničkou komisie a vysokou predstaviteľkou je vynikajúca. Vynikajúca profesne aj osobne jej ľúto, že sa nemohla zúčastniť tu a spolu so mnou odprezentovať túto tematiku, keďže viete, že pomáha premiérom v Srbsku a Kosove nájsť dohodu, dohodu v mnohých otázkach, ktoré sa týkajú severu Kosova. Najmä severu Kosova, ale zdieľame politiky, Zdieľame názory, ako využiť tento nástroj. Nerobíme veci zdvojene v našich agendách vzájomných. Nie, podporujeme sa navzájom tak, že ten druhý je potom silnejší. A naša politika je tým silnejšia a efektívnejšia. Uh, there was going to be a